Drahí kolegovia, navrhujem, aby sme sa pustili do práce. Všetci ste videli návrh programu. Ak nie sú žiadne výhrady, tak považujeme tento program za schválený. Ja navrhujem, aby sme tam doplnili na dnešné poobedie, ale poprosím o ticho. Takže aby sme tam na poobede doplnili No, teraz je tam bod 4 e, o trialógu, to nebude trvať veľmi dlho a preto navrhujem, aby sme tam doplnili e, prvú prezentáciu a prvú diskusiu o zdrojoch návrh komisie ohľadne budúceho viacročného finančného rámca. Hlavná rozprava o výdavkoch e, sa uskutoční zajtra do obeda, tak ako sme si to aj naplánovali, ale kvôli osobných dôvodov spravodajca Jean-Luc Dehan nemôže byť prítomný zajtra do obeda a preto e, sa na tento bod pozrieme už dnes, takže prezentácia, prvá diskusia. Potom bude 4, trialóg. A pozrieme sa po obede od e, pol piatej na Balské more, pôjde o vypočutie, o stratégii pre Balské more a ja vítam medzi nami expertov, ktorí sa zapoja do tohto vypočutia. Čo sa týka schválenia zápisnice z predchádzajúcich schôdzí, ak nebudú vznesené námietky do konca dnešného zasadnutia, tak tieto zápisnice zo schôdzi 14. 16. na 27. jún teda sa budú považovať za schválené. No a teraz k oznámeniam predsedu po poslednom zasadnutí koordinátorov vám musím povedať, že sme sa rozhodli odložiť hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch ku správe Gresle a Rivellini o e, reforme rozpočtových pravidiel. Viaceré politické skupiny povedali, že potrebujú viac času, aby sa pozreli na kompromisné pozmeňovacie návrhy, ktoré boli rozdané minulý týždeň týmito dvoma spravodajcami, spravodajcami čo znamená, že zajtra po obede budeme predsa len mať spoločné zasadnutie medzi Kobu a Kokobu, ale nebudeme hlasovať. Hlasovať sa bude pravdepodobne 12. septembra a ešte sa to potvrdí na nadchádzajúcej schôdzi koordinátorov a teraz návrh vyslať delegáciu do Turecka. Nemáme veľmi šťastie. Bol navrhnutý prvý dátum, malo to byť na jar, ale bolo to odložené kvôli volebnej kampani v Turecku. Potom druhý dátum bol navrhnutý na jeseň. A to e, vlastne zohľadňovalo možnosti nášho výboru KOBU, ale ten dátum zamietlo predsedníctvo parlamentu, pretože e, to padlo na týždeň, kedy zasadajú politické skupiny. My sme hovorili o tom, že my máme istý harmonogram, ktorý vyplýva zo zmluv chceli sme výnimku, pretože to umožňuje aj e, rokovací poriadok Európskeho parlamentu, ale žiaľ predsedníctvo ne, nebolo, neprejavilo pochopenie pre náš argument. A ja preto napíšem list predsedníctvu, kde vyjadrím polutovanie nad týmto rozhodnutím e, ešte navrhnem, aby v budúcnosti predsa len boli poskytnuté e, výnimky a s koordinátormi sa pozrieme na to, či táto delegácia predsa len vycestuje do Turecka, aj keď to bude až budúci rok, alebo vzhľadom na udalosti na severe Afriky. E, túto delegáciu možno presmerujeme do iných častí v tejto oblasti sveta, ale možno, že by sme sa zamerali na iné aspekty, ktoré však budú mať taktiež e, veľký rozpočtový dopad. No a potom koordinátori ešte schválili návrh harmonogramu pre naše zasadnutia v roku 2012. E, bude vám to rozdané v priebehu dnešného poobedia. Ďalšie oznámenie z mojej strany, e, finančný výhľad. Nechceli sme e, pozvať na našu dnešnú schôdzu komisára Levandovského. Dohodli sme sa s ním na tomto. Výbor e, prostredníctvom predsedu pardon, komisia e, prostredníctvom predsedu predložila e, návrh na konferencii predsedov pred dvoma týždňami a minulý týždeň, útorok po obede v pléne a bolo taktiež príležitosť sa k tomu vyjadriť. Spolu s koordinátormi sa chceme najskôr dohodnúť na spôsobe a na pracovnom postupe na výbore KOBU No, dohodneme sa aj s konferenciou predsedov a ostatnými zodpovednými v Európskom parlamente, aby sme pred septembrom mohli mať skutočnú pracovnú schôdzu, takú hĺbkovú diskusiu s komisárom Levandovským. No a e, v tej chvíli e, zadefinujeme aj spôsob e, dobrej spolupráce s komisiou pretože to vyjednávanie bude samozrejme veľmi zložité. A ešte jeden posledný oznám, bod, e, ktorý sa týka e, protokolu, e, protokolu o rybolove s Marokom. To bolo odložené na žiadosť spravodajcu. Takže ja teraz navrhujem, aby sme prešli okamžite k bodu 4 nášho programu. A pani Balcány by nám mohla povedať, ako to e, vyzeralo na trialógu, ktorý sa uskutočnil včera. Pred tým trialógom bola neformálna e, taká súkromná schôdzka medzi polským štátnym tajomníkom, pánom Dominikom a koordinátormi na my sme potom odišli v priestoroch hrady na na rade, bolo zhruba 6 bodov na programe, ale tak súhrno by som mohol povedať, že moc z toho nevzýšlo, hlavne čo sa týka návrhu rozpočtu na rok 2012. Ale Frančeska má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas e, tohto prvého stretnutia s ministrom musím povedať, že e, to bolo veľmi užitočné, pretože e, my sme mohli sa oboznámiť s postojom predsedníctva k tomuto návrhu rozpočtu. Je tu aj integrovaný rozmer s vnútorným trhom, aj keď sa na to často zabúda. No a čo zásadné vyplynulo z tej e, prípravnej schôdzky aj z trialógu, ktorý bol podrobnejší, dlhší, vystúpil komisár Levandovský. No už vzýšlo e, z toho také defenzívne stanovisko na strane rady, čo sa týka e, predbežného návrhu rozpočtu. Takže oni sa snažili to stiahnuť e, nadol, poskytnúť iba to nevyhnutné minimum. E, to je ale nebezpečná myšlienka, pretože rozpočet sa e, používa ako akási vitrina, ktorá svedčí o schopnostiach členských krajín sporiť, škrtať a pritom sa tie škrty vôbec neuskutočňujú v národných rozpočtoch, ale e, využívať takto európsky rozpočet ako vitrinu, to je e, dvojsečná zbraň, pretože už sme to videli v minulosti, potom vlastne ide o dve, tri zásadné rozhodnutia, ktoré sa skôr podobajú na propagandu a nie na politiku, žiaľ. Takže ide o, o, o E, také neuvedomelé škrty administratívnych výdavkov a to ohrozuje dobrú správu programov. No a e, v podstate ide o akési e, nepriehľadné škrty v jednotlivých programoch a týka sa to aj platieb a opäť tu hrozí zlé, zlá správa zdrojov pretože my sme v predposlednom roku tohto finančného obdobia. To znamená teda, že e, e, sa možno nebudú dodržiavať záväzky a zvýši, zvýši sa obnos nesplatených e, záväzkov. Takže možno, že sa ako si na silu a, a nevedome, ako som už po, povedal, teda je tu snaha usporiť, ale bez toho, aby e, sa e, skutočne urobila akási vedomá voľba, bez toho, aby sa zadefinovali priority, ktoré by tvorili akési východisko v časoch rozpočtovej krízy. A teda v časoch, kedy tých zdrojov nie je e, naviac e, treba naozaj zadefinovať tie priority, ktoré je potrebné financovať. A ešte jedna vec, ktorá je podľa mňa zaražajúca. Okrem týchto e, znížení, ako som povedal, nejde tak o taktiku, ako skôr o e, akúsi vitrinu. Potom sa ako si e, svojvoľne uprednostňujú niektoré okruhy, niektoré e, riadky. Takže e, celé je to také neprehľadné, nečitateľné, tak ako to navrhuje rada. Treba sa na to pozrieť riadok poriadku, naozaj zblízka, zanalizovať si to, ale to taktiež nebude všeliek, pretože tie škrty e, sú trošku podsukrené tu a tam e, tými usmerneniami, ktoré e, vlastne chcú zredukovať všetko na minimum bez toho, aby sa niekto zamyslel nad dôsledkami takýchto znížení. Uvidíme, či ide o skutočné úsper, úspory alebo o neoprávnené nebezpečné škrty, napríklad e, e tie škrty, e, čo sa týka spravovania programov. Musíme porozmýšľať, aká bude nie naša stratégia, ale skutočne politické rozhodnutie, pretože my budeme musieť rozpočtu dať e, zmysel a politickú čitateľnosť akýsi elan, ktorý zatiaľ chýba. No a pán Levandovský počas eh, trialógu, aj keď nehovoril to isté ako Európsky parlament, predsa len e, vyjadril svoju e, nevôľu a to nie je v súlade s potrebou akéhosi uvedomelého rozhodovania o, o, o rozpočte a potom ešte pilotné e, projekty a prípravné akcie. Komisia povedala e, predbežné informácie o prípravných e, a pilotných projektoch. Je ich 129, teda aj programov, aj projektov, aj akcií. No a skoro polovica nebude implementovaná s rôznymi percentami. 30 30 takýchto projektov a akcií by sa dalo zrealizovať, e, sú novátorské a nepotrebujú e, právny základ, ale e, bolo by dobre sa nad tým ešte zamyslieť No a vyžaduje si to špecifické úsilie, pretože e, možno, že niektoré pilotné projekty by sa dali pretaviť do e, prípravných e, akcií, pretože ten strop je stanovený na 40 miliónov a zhruba 30 miliónov sa využíva a treba e, povedať, že je viacero e, prípravných projektov v okruhu 1A a možno, že by sa dali presnúť do iných okruhov, kde je e, väčší manevrovací priestor alebo menej projektov, menej akcií. Možno, že by sa to dalo užitočnejšie presunúť a tak ľahšie dosiahnuť výsledky a teda väčší počet by tak mohol byť zrealizovaný. Ďakujem pekne. Francesca. Ja dám slovo aj ostatným e, spravodajcom a potom ešte sú témy, o ktorých sa bude hovoriť zajtra, ale e, rozpočet na rok 2012 chcem zdôrazniť tak ako Francesca nasledovné. E, situácia, v ktorej sa nachádzame, je zložitá, veľmi zložitá. Rada na úrovni ministrov bude hlasovať v súlade s tým, čo, o čom rozhodol 7. júla Koreper. To znamená navýšenie e, záväzkov o 2,9 To je akési zázračné číslo pre e, radu a v prípade platie by to bolo navýšenie o 2 Táto dohoda bola schválená kvalifikovanou väčšinou na Korepery, nie jednomyselne. Takže e, tá politická situácia je porovnateľná s minulým rokom. Snažíme sa totiž to dohodnúť s kvalifikovanou väčšinou, aby sme vedeli, či, nebudeme, či nezaujme nejaké prísnejšie stanovisko. A zdôrazňujeme tú tú nerealistickú stránku škrtov, ktoré sa e, navrhujú v niektorých prípadoch, hlavne e, v kohezných, e, pri kohezných výdavkoch. Tu sa navrhujú niektoré škrty pri krajinách a programoch, kde sa tie prostriedky dobre vynakladajú a má sa to zanechať iba, ponechať iba v tých oblastiach, kde to tak dobre vynaložené nie je. A ešte je tu otázka financovania kontroly na vonkajších hraniciach a všeobecne teda ide o migračnú politiku a o prostriedky agentúry Frontex. Tu má e, rada istý paradoxný postoj. V roku 2011 rada žiadala navýšenie prostriedkov a Sidonia o chvíľu bude o tom hovoriť. Pôjde o opravný, opravný rozpočet číslo 4. No a na druhej strane na rok 2012 Koreper e, škrtá prostriedky o 6%, teda prostriedky, ktoré navrhuje Európska komisia. Je to e, naozaj e, v protiklade s tým, o čom rozhodla Európska rada pred pár dňami, ale zdá sa, že e, to nestačí na presvedčenie jednotlivých ministerstiev pre rozpočet. Takže tá situácia ani zďaleka nie je jednoduchá. A ešte posledná pripomienka. Pôvodne, keď sa začalo rokovať, komisia, rada, parlament prejavili vôľu tento rok e, neprepojiť rokovanie o ročnom rozpočte s ostatnými e, témami, takže žiaden balík. Ale zároveň rada odložila na jeseň svoje stanovisko ohľadne návrhov komisie v súvislosti s financovaním projektu ITER. A taktiež boli znížené e, prostriedky pre ITER v rozpočte na rok 2012. A rada to odôvodnila tým, že potrebujú si v tom urobiť jasnejšie, teda aké sú nevyužité nadbytky v poľnohospodárstve koncom roka a potom rozhodnú o e, projekte ITER. To znamená, že oni už vedia, že e, prepoja rozpočet na rok 2012 a situáciu ohľadne ITERu. E, a teda, e, že sa ocitneme v podobnej politickej situácii ako minulý rok. Nikto si to e, neželá, ale ak, iní, ak ostatní partnery sa budú takto správať, tak e, sa všetci ocitneme v zložitej situácii. Takže celkovo táto diskusia nebola veľmi plodná, skôr sa to podobalo na diskusiu hluchých Takže budeme hovoriť o opravných rozpočtoch. Vidím, že Sidonia tu už sedí. Viacerí kolegovia sa hlásia o slovo, takže ja navrhujem, aby sme dokončili e, diskusiu o výsledkoch trialógu. Mm, dostanú slovo tí, ktorí sa na ňom zúčastnili a potom dostanú ostatní poslanci, poslankyne slovo Sidonia má na starosti opravný rozpočet číslo 4 a číslo 5. Je to rozpočet na rok 2011 a ja myslím, že to je jediný svetelný lúč pretože aj včera sa ukázalo, že na tomto by sme sa mohli dohodnúť, ale to je tak aj jediné. Takže nech sa páči Sidonia, môžeme si to takto prebrať. Um, Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, skutočne sa nám podarilo dosiahnuť e, dohodu v nadväznosti na opravný rozpočet číslo 4. Chcela by som len pripomenúť, že opravný rozpočet číslo 4 sa <clears throat> týka posilnenia, pokiaľ ide o um, angažovanosť a pokiaľ ide o finančné prostriedky v nadväznosti na hranice riadenie situácie na hraniciach a e, v súvislosti s utečencami. Samozrejme, že ide o um, kredit v nadväznosti na Frontex, na e, vonkajšie hranice, na Európsky e, fond umožňujúci návrat a Európsky, Európsky fond pre utečencov. Pokiaľ ide o finančné prostriedky, tieto sme presunuli z dvoch iných e, liniek rozpočtových, ale najväčšia časť, 41 miliónov eur, to sú vlastne nové peniaze, pokiaľ ide o finančné prostriedky. To je veľmi dôležité povedať. Pokiaľ ide o tieto platby, tieto platby sme e, zobrali e, z mlieka, kráv, a hlavne e, z európskej e, obnovy v nadväznosti na energetiku. <clears throat> To je e, vlastne prevod tento zdroj finančných prostriedkov, ale sa v podstate už dostáva na samotný koniec. Takže to je, myslím si, dôležité povedať. A fakticky včera sme sa dohodli na tomto opravnom rozpočte. Podľa môjho názoru ja skutočne nevidím nejaký dôvod, prečo by ste mali v podstate toto rozporovať, pretože toto sú vlastne e, nové peniaze, nové finančné zdroje a, a sú tam zdroje, ktoré boli presunuté z takých e, liniek rozpočtu, ktoré by neboli vyčerpané. Každopádne vy ste spomínali veľmi dôležitú záležitosť v nadväznosti na tento opravný rozpočet a síce že tam ide o istú, e, isté protirečenie, pretože na jednej strane rada hovorí áno, dobre, pokiaľ ide o tento rozpo- opravný rozpočet, máme ten istý názor, ale súčasne, pokiaľ ide o rok 2012, tak vlastne navrhuje, že by sa naozaj znížili finančné prostriedky, pokiaľ ide rôzne veľmi podobné akcie, respektíve akčné kroky. 2011 e, samozrejme nie je ten ist- to isté ako rok 2012, ale podľa môjho názoru budeme čeliť rovnakým e, problémom v nadväznosti na situáciu v Severnej Afrike. Možno, že tá situácia bude ešte závažnejšia Takže podľa mňa je toto otázka, ktorá ešte stále zostáva otvorenou a chcela by som to uzavrieť a povedať toľko, že opravný rozpočet môžeme považovať v podstate za hotový a veľmi dôležité platby v nadväznosti na Európsky rekonštrukčný plán alebo plán obnovy, to je vlastne e, viac menej ukončené, viac tam už nemáme e, nejaký kredit a uvidíme v podstate, že čo bude s týmto robiť rada a pokiaľ ide e, o dlhodobé záležitosti, dvojročné a dlhšie e, čerpanie peňazí v nadväznosti na revolúcie v Severnej Afrike, to je všetko ešte otvorené, ale som presvedčená, že budeme v podstate o tomto ešte hovoriť e, v nadväznosti na list týkajúci sa opravného rozpočtu. z mojej strany by to stačilo. Ďakujem si Donia. Chcem pripomenúť, že tak či tak tomuto opravnému rozpočtu číslo 4 sa rada vyjadri až 12. septembra, takže my by sme mohli eh, hlasovať eh, tak, ako navrhuje eh, spravodajkyňa a potom to pôjde na plénum v oktobri. Potom opravný rozpočet číslo 5, spravodajkyňa Helga Trüpel, nemohla tu byť e, včera, ale mohla by predsa len povedať niečo k tomuto opravnému rozpočtu číslo 5? You know, yesterday... Uh, Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ako veľmi dobre viete, včera sme sa to, tejto záležitosti nedotkli a e, nebola to súčasť negociácií, tak ako mi povedali, nemohla som sa týchto negociácií zúčastniť. Dúfam, že sa k tomuto vrátime zajtra ráno, Takže chcela by som v podstate, aby sme túto otázku pokryli v rámci toho bodu, o ktorom budeme hovoriť zajtra do obedu. Vidím, že ste celkom zjavne nešťastní, že tu ide o istý problém komunikácií e, medzi rôznymi ľuďmi. Ja viem, že som odpovedala na e-mail Jose, a, na to, že by sme to mali v podstate prerokovať spolu e, s tým návrhom opravného rozpočtu číslo 4, ale my sme sa v podstate dohodli o tom, že to budeme robiť zajtra. Helga, nie je, žiaden, nie je žiaden problém, môžeme o tom hovoriť zajtra do obeda. Spomenuli sme to včera, Zdá sa, že to nie je veľmi problematické, ale vy ste naša spravodajkyňa, takže vy nám zajtra poviete, čo si o tom myslíte. Ale treba vedieť, že harmonogram je ten istý ako pre opravný rozpočet číslo 4, teda že budeme hlasovať až v oktobri. Dnes diskutujeme, ale hlasovať budeme až v oktobri. Áno, k tomuto bodu. Inge? Leid, dass ich wieder den häuslichen Frieden stören muss skutočne veľmi ľúto, že musím v podstate vás narušiť, eh, pretože pokiaľ ide o OLAV, zajtra v podstate máme termín s radou v nadväznosti na eh, tento dozorný orgán. Nebudem pritom môcť byť, pretože ja som spravodajkyňa a chcela by som upozorniť patričné služby, že v podstate ide len o proforma presun týchto 40 rôznych e, miest. A keď sa na to naozaj pozrieme detailne, že odkiaľ sa to presúva kam, je celkom jasné s tým, že s týmto je spojený celý rad rôznych požiadavek. Chcela by som upozorniť na to, že v podstate v AD14 máme 14 e, ľudí a 16 ľudí na AD12 by sa malo presunúť máme e, pri AD 9 23 ľudí a ja si myslím, že skutočne e, sú to požiadavky, ktoré je potrebné zohľadňovať. Tu musíme presúvať isté veci a isté finančné prostriedky sú naozaj s týmto spojené. Takže naozaj si myslím, že by bolo dobre, keby to tam niekde bolo všetko rozpísané, miesto toho, aby sme si to museli sami vypočítavať. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne, berieme na vedomie túto dôležitú pripomienku. Včera sme počas trialógu taktiež hovorili o prípade niekoľkých agentúr. Juta. Ehm, pekne ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o agentúry, ide celkovo o 5 GSA, Frontex, ENISA, EMSA a teraz, ktorá bola tá piata, ešte jedna agentúra, ktorá zohá hráva e, väčšie úlohy Aha, o e, agentúru pre management, pre riadenie e, IT, informačných technológií. Skutočne v podstate sme vypracovali istý finančný plán. To je vlastne jediná vec, na ktorej sme sa včera mohli dohodnúť. A síce, že táto agentúra pre riadenie IT že v podstate bude platená z tých e, zdrojov rozpočtových, ktoré neboli e, vyčerpané. Že na začiatku teda to takto bude, ale inak potom už nemáme e, nič. Komisia predložila taký návrh, že aby sme podľa článku 47 v podstate to uzavreli tak, že všetko to vlastne bude v rámci e, finančného, e, finančných vyhliadok vlastne e, sa riešiť, ale nemôžem s týmto veľmi dnes súhlasiť. Prečo nie? Pretože v A 1 a v A3 nemáme vlastne, pokiaľ ide o 3A, ak chceme z toho financovať Frontex, a Frontex teraz v podstate sa opiera o nový právny základ, a ak sa rozhodnú, že e, kúpia nejaké zariadenie, nejaký prístroj, tak to znamená, že, e, a teraz nehovorím o nejakých inšpekciách e, zo strany členských štátov, ale ak sa rozhodnú kúpiť nejaký prístroj, neviem, akým spôsobom to budeme môcť riešiť. A hovorím samozrejme len o jednej časti tých ťažkostí, ktoré sme mali a keď sa kolegovia v podstate pozreli na to, s čím súhlasil Koreper, všetky tieto agentúry, to znamená aj táto agentúra, ktorá je pre informačné technológie, tam tak či tak v podstate stála s nulou, pretože vlastne e, zákonne to nebolo dotiahnuté, ale ostatné agentúry e, naozaj e, zaznamenali značné zníženie finančných prostriedkov, rozpočtových prostriedkov v rozpočte. Takže naozaj neviem, akým spôsobom sa na tomto budeme môcť dohodnúť s radou. Dá sa povedať, že budeme musieť naozaj e, viesť nejaké, ako by som to povedala, priateľské rozhovory. Ďakujem, Juta. E, nevyzerá to veľmi dobre. Andrea sem sa teraz hlási o slovo. E, you, Ďakujem za slovo, pán predseda. Rada by som poukázala na to, že Pán Dominik sa prihovoril zhromaždeniu v takej nálade, ktorú už poznáme z trialógu. A to bolo dosť pochmúrne. Pochmúrna nálada. Odvolával sa na istú dohodu medzi ministrami financí, ministrami zodpovednými za rozpočet o 2 až 2,5 percentný navýšenie, ale niektoré členské štáty neboli nadšené. Ja si myslím, že by sme mali začať rozmýšľať v kontexte tej krízy, v ktorej žijeme. Lebo tu dnes hovoríme sa nielen hospodárstvo Grécka rúca, ale na okraji zrútenia je aj hospodárstvo Talianska a Španielska. Myslím si, že by sme mali byť rozumnejší v našich e, diskusiách a nekritizovať to, čo nemôžeme dostať. Myslím si, že Dominik naozaj stanovil ten správny tón rokovaní. A mali by sme byť i sa spoliehať skôr na zdravý sedliacký rozum, nie snažiť sa míňať viac prostriedkov. Čím o čo viac peňazí žiadame, o to menej dostane Grécko, Taliansko a Španielsko. O to pomalšie sa dostanú z krízy. Prečo trváme na tom, aby sme mali toto navýšenie? Ďakujem. Eh. Áno, ak dovolíte, odpoviem. Je rozdiel medzi rozprávou o budúcoročnom rozpočte a o e, výhľadoch na roky 2014-2020. Rozpočet na rok 2012, e, eh, hovorím pod kontrolou nášho spravodajcu, je jasné, že nemôžeme žiadať oveľa viac peňazí od členských krajín. Už e, sme to skúšali minulý rok a minulý rok, to chcem pripomenúť, poprvýkrát v dejinách Európskej inštitúcii, Európsky parlament súhlasil s číslami, o ktorých rozhodla Rada a Európsky parlament nežiadal ani o euro naviac. Takže to je jasné, že sme si uvedomovali závažnosť situácia. To isté si uvedomujeme tento rok. To, čo rada zatiaľ nechápe alebo nechce pochopiť, je rozdiel medzi záväzkami a platbami. A ja naozaj nerozumiem tejto zaťatosti. Prečo tak e, zaťato odmietajú pochopiť tento zásadný rozdiel? Môžeme politicky rozhodnúť o čomkoľvek v prípade záväzkov. Môžeme ich navýšiť o 20% alebo skrátiť o 30%. To sa dá, to je všetko politická rozprava. Ale dá sa to, ale pri platbách to možné nie je. E, sú záväzné e, tie prostriedky jednoducho musia byť vyplatené, keď sa o tom e, rozhodne a keď sa to nevyplatí, tak to znamená neschopnosť eh, platiť. A v roku 2012, tak ako hovorí Európska komisia, Európska únia musí eh, platiť eh, tak, že to bude o 6% viac ako tento rok a ak to nespraví, tak EÚ bude pláca neschopná, tak ako Grécko. Takže na rok 2012 nejde o to e, e, rozhodnúť, že sú tu seriózni ľudia, ktorí chcú e, sporiť, nevyhadzovať peniaze oknom. Nie, na rok 2012 ide o to, či sa vieme dohodnúť, že sú témy, pri ktorých sa dá politicky rozhodovať a podľa toho sa zariadíme. Urobili sme to tak minulý rok, môžeme to zopakovať, ale potom sú témy, pri ktorých sa vlády národné vlády tvária a rozhodujú takým spôsobom, že ale pritom vedia, že to nebude možné. Takže pri platbách treba vopred oznámiť čísla, ktoré e, sú potrebné správneho hľadiska a potom e, to aj vykonať. Ak e, my polovíme, polavíme pri platbách, tak vládam pomáhame zavádzať verejnú mienku. O to pôjde v diskusii ohľadne rozpočtu na rok 2012. Nech sa páči odpoveď. Opravný rozpočet nám predsa ukazuje, že nemíňame všetko, na čo sme sa zaviazali, pán Lamasur. Takže táto záležitosť o právnych záväzkoch, ktorú máme, e, rada by som verila, že sme čestní k záväzkom, ktoré sme urobili, že ich mienime dodržať. Opravný rozpočet a peniaze, ktoré zostanú na konci roka, to naozaj neukazuje, že to, čo voláme záväzkami, sú skutočné právne záväzky. To by sme mali analyzovať. Bon, ben voilà qui nous met euh, dans le rythme. Takže ďakujem všetkým. Tento bod môžeme uzavrieť. Zajtra sa k tomu vrátime ešte e, kvôli tomu opravnému rozpočtu číslo 5. Takže teraz navrhujem, aby sme okamžite prešli k bodu Jean-Luc de Ana ktorý chcel, aby sme to prebrali dnes po obede, pretože žiaľ zajtra do obeda nemôže byť s nami a on chcel povedať eh, prvé informácie o eh, vlastných zdrojoch. A ešte predtým, ako dostane slovo, mu chcem povedať, že sme veľmi radi, že Európska komisia vďaka politickému tlaku Európskeho parlamentu a vďaka využitiu nových ustanovení Lisabonskej zmluvy skutočne navrhla konkrétnu e, reformu systému vlastných zdrojov a taktiež vytvorenie nových vlastných zdrojov. A my teraz máme rozhodnúť o našom zásadnom stanovisku, ale aj o pracovnej metóde, ktorú využijeme pri tejto radikálne novej téme. Doteraz sa k tomu parlament ešte nikdy nemusel vyjadriť. Ešte jedna vec, na rozdiel od toho, čo sme si mysleli a čo som ja sám oznámil na strane rady, časť o zdrojoch e, spadne pod radu ECOFIN a rozpočet, ale bude sa k tomu vyjadrovať Rada pre všeobecné záležitosti, tak ako je to pri výdavkoch. O tom rozhodlo polské predsedníctvo. Je to ich e, rozhodnutie, my to musíme zobrať na vedomie. Ja myslím, že to uľahčí e, koordináciu a jednotnosť na rade. Takže pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, áno, ja sa chcem ospravedlniť za to, že zajtra nemôžem byť e, prítomný. Je to kvôli e, pohrebu. Ale nadviažem na váš úvod. Chcem vám povedať, že áno, komisia uspokojivo zareagovala na naše požiadavky e, z minulého funkčného obdobia a myslím, že komisia mm, rozbehla tú správnu diskusiu. E, navrhuje ísť na úroveň 60 vlastných zdrojov, to je dosť veľká časť a v svojom návrhu sa vlastne inšpiruje novým ustanovením zmluvy, pretože navrhuje pri vlastných zdrojoch, spraviť z tohto rozhodnutia rámcové rozhodnutie a potom prísť s legislatívnym návrhom. Ide o DPH a daň z finančných transakcií. Tu komisia predložila už isté znenie, čo sa týka platieb a slubuje, že to isté spraví pri DPH a FTT, daní z finančných transakcií. Ale to bude predložené na jeseň. Nie je to principiálne e, rozhodnutie, ale skôr regulačnej povahy. To znamená, že rada to nebude môcť odignorovať a bude sa musieť k tomu vyjadriť. Ja myslím, že bude potrebné venovať tomu veľkú pozornosť. Komisia zaručuje prepojenie s viacročným finančným rámcom a je dôležité hovoriť aj na Rade pre všeobecné záležitosti. A samotná komisia hovorí o troch eh, návrhoch a jednom rozhodnutí. Jeden návrh sa týka zvýšenia súčasnej úrovnej e, DPH a taktiež sa to týka e, vlastných zdrojov. Tieto tri návrhy nevstúpia do platnosti v rovnakom čase. Tie prvé spolu s viacročným finančným rámcom a pre vlastné zdroje komisia navrhuje rok 2018. No a samotná komisia zdôraznila, že ide o e, tri návrhy a jedno rozhodnutie a teda Európsky parlament by teda mohol dať svoju podporu. Uvidíme teraz, ako s tým všetkým naložíme. Treba taktiež vedieť, že polské predsedníctvo by chcelo zareagovať a viesť diskusiu s národnými parlamentami. No v rámci takejto diskusie treba taktiež, aby návrhy ohľadne vlastných zdrojov Európskej komisie nešli e, ruka v ruke so zvýšením výdavkov. Pretože nejde o to e, presúvať nové zdroje, ale ide o e, možnosť financovať niekoľko programov, ale opierať sa výlučne o vlastné zdroje a preto to zdôrazňuje aj komisia a hovorí, že tieto návrhy chcú posilniť vnútorný trh. Takže Európsky parlament sa musí zamyslieť nad svojim stanoviskom, musíme my na výbore o tom diskutovať, ale potom sú tu aj očakávania rady, A myslím, že by sme mali skôr podporiť komisiu, pretože tá rozpráva s radou bude veľmi, veľmi zložitá. My sme akýsi prirodzení spojenci komisie. A myslím, že treba takto aj konať, pretože je to na základe našej žiadosti, čo komisia e, predložila svoje návrhy. Ak si želáte viac, tak e, by sme sa nad tým mali zamyslieť ešte podrobnejšie, ale to, čo komisia povedala ohľadne vlastných zdrojov, je tu štúdia, ktorá jasne dokazuje, prečo boli ponechané iba niektoré veci, možno, že nie tie, ktoré sme si myžľali, ale bola by ťažšia ich implementácia a vyvolalo by to veľkú vlnu protestu zase na niektorých členských krajín. Takže toľko prvé vystúpenie z mojej strany. Ďakujem pekne, Jean-Luc. Göran Fern. Uh, you, Ďakujem za slovo, pán predseda. Úplne súhlasím so Žanom Lukom, že by sme mali zdôrazňovať prepojenie medzi príjmovou stranou a výdavkovou stranou pri týchto rokovaniach. Je to dôležitý krok vpred, že teraz máme ich e, v takej istej konštelácii rady. Rokovania neboli o tomto jednoduché, ale možno to bude nie je také komplikované, ako by to bolo inak. Ale je tu ďalšia vec, o ktorej treba rozmýšľať. Je jasné, že návrh komisie je zaujímavý, je to krok vpred, ale napriek tomu je nešťastné, že vylúčili iné spôsoby nachádzania vlastných zdrojov, pretože naznačovali to v návrhu revízie rozpočtu, že tomu tak bude. Podľa mňa by to bolo zaujímavé. Mali by sme nechať túto alternatívu otvorenú, že aj my by sme mohli mať environmentálne dane, energetické dane, dane emisie CO2 zdanené a podobné veci. To by sa dalo rozumne odôvodniť rovnako ako v prípade e, zdaňovania finančných transakcií alebo DPH. Pokračujme v tejto diskusii, ale musíme si nájsť argumenty. Je jasné, čo Jean-Luc povedal, že mnohé vlády a mnohé národné parlamenty sa snažia istým spôsobom odkloniť a preto musíme nájsť argumenty, aby sme ich presvedčili, aby tu nebola dvojitá dividenda alebo až trojitá dividenda, tak povediac, pretože dane môžu ovplyvniť e, emisie, výšku emisí, ak je to dobrá daň, ak je to dobre vymyslené zdaňovanie finančných transakcií, môžu, môže to obmedziť špekulácie, čiže sú tu aj iné zásluhy týchto potenciálne čo sa týka financovania európskeho rozpočtu a iné medzinárodné záväzky, ako napríklad financovanie boja proti klimatickým zmenám, možno by mohli znížiť národné príspevky do rozpočtu, ak by sa zaviedli. To je tá najdôležitejšia vec. Presvedčiť e, vlády národných štátov a parlamenty jednotlivých štátov, že to môže byť zaujímavé. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, keď sa pokúšame presvedčiť tých, ktorí sú proti, aby sme im vyjasnili, vážne dôstojne vyjasnili, o čo ide, pretože to rezonuje v médiách každodenne, v národných vládach. Je to neutrálne, čo sa týka výdavkov alebo zaťaženia daňových poplatníkov. Jednoducho presúvame e, finančné toky medzi jednotlivými časťami rozpočtu. Toto musí byť jasne povedané a po druhé musí byť jasne povedané, že rešpektujeme fiskálnu suverenitu členských štátov pretože v mnohých novinách sa to poníma ako akési nezávislé zdaňovacie právomoci Európskej únie a potom, ak takto sa bude vnímať náš postoj, tak sme už vopred prehrali. Je to mimoriadne závažné, že daňoví poplatníci nebudú platiť viac, že rešpektujeme fiskálnu suverenitu a tá, táto trojitá dividenda, tento koncept je veľmi dôležitý. Presvedčme národné parlamenty o týchto veciach. Merci, uh... Ďakujem, Göran. Chcem pripomenúť, že sú to usmernenia a parlament to vyjadril v uznesení, ktoré schválil v marci 2009 Goran má pravdu, ak sa nebudeme pridržať týchto zásad, tak e, to nemá šancu na úspech. Nejde o to navýšiť e, vlastné zdroje a daňové zaťaženie, nejde o presun rozpočtovej e, zvrchovanosti, ani to zvluvy neumožňujú. Cieľom je EU z EÚ zaobchádza tak ako so samozprávami v členských krajinách, mesta, obce, o regióny nemajú rozpočtovú zvrchovanosť, ale národný rozpočet im môže vydeliť isté prostriedky. Pán Epping. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, položím otázku pánovi Danovi, ktorého obdivujem. Vy ste povedali, že v konečnom dôsledku už eh, sú položené základy. Ja sa s tým až tak nestotožňujem. Ale dobre, rozmýšľajme nad tým kreatívne, tak ako povedal náš premiér. Vlastné zdroje už sú. Pokrývajú 25 rozpočtu EÚ. Keď sa pozriete na daň e, finančných transakcií, tak e, si to želajú viacerí ale je tu aj istý e, odpor a neviem, či to tak e, ľahko prejde. Napríklad e, britská vláda je veľmi proti. Majú totiž to pocit, že by to mali, malo príliš veľký dopad na Londýn. Takže všetko úsilie venovať tejto dani no to bude asi márne. Aj keď to želáme. Dobre, takže rozmýšľajme spoločne, ale kreatívne, prosím a ešte jedna vec, ktorá je dôležitá v tom, čo ste povedali, treba ukázať na to, e, že e, rozpočet sa obmedzí na 1% HDP EU. Ja často e, vášnivo diskutujem s pánom Verhofštatom. On je za navýšenie rozpočtu a to až do takej miery, že niekedy môžeme mať pocit, že prostredníctvom európskej dane by sa dalo ísť e, cestou výrazne e, navýšeného rozpočtu a to percento, o ktorom možno uvažuje pán Verhofštát, to ohrozuje celú rozpravu v konečnom dôsledku. No a niečo k, tej, e, k tomu podnetu. Šesťdesiat percent či by sa 60 e, rozpočtu dalo financovať e, DPH. E, nie je nejaká environmentálna daň alebo daň z finančných transakcií, iba DPH, potom sa pozrieme na dopad na členské krajiny. Treba si to dobre vypočítať, nemôže to mať, musí to byť rozpočtovo neutrálne. Takže navýšenie DPH musí znamenať zníženie iných daní, Takže naozaj treba e, zvážiť dopad na každú členskú krajinu. A ja by som rád vedel, aký bude výsledok, koľko bude platiť Nemecko, Portugalsko a tak ďalej. Takže bude potrebné sa týmto výpočtom venovať. Je to teda dosť veľké úsilie, ktoré podľa mňa sa neoplatí Neviem, je to návrh, poznáte môj názor, porozmýšľajme nad tým spoločne. Možno je to jedna z, cest, z ciest. Ďakujem pekne za tieto návrhy, ale opravím jednu vec. Britská vláda vôbec nie je proti. Takéto dane boli zavedené v Spojenom kráľovstve a Rada nedávno požiadala komisiu o uskutočnení realizovateľnosti takejto dane v EÚ, aj keď to ešte zvyšok sveta neuplatňuje. A e, predseda City, pán Turner, sa vyjadril za to, že banky nie sú za, no to si viem predstaviť, ale aby všetci ministri financií a všetky vlády povedali, že ak budeme mať novú daň, tak eh, chcem, aby z toho ťažil aj môj rozpočet, pretože tam mám diery a radšej nech z toho ťaží môj rozpočet ako ten európsky. Dobre, to je možno ich prvá reakcia, ale nik nemôže len tak odmietnúť túto myšlienku, takže začne sa rokovať, bude to zložité, bude treba presvedčiť 27 vlád a 27 parlamentov. Takže právo e, veta pôjde tomu, ktorý je najviac proti, ale minimálne tá rozpráva bude môcť začať. A e, konečne e, sa odkloníme od tých stereotypov, e, že teda je to európska daň, Európa chce rozpočtovú právomoc. Vôbec o to nejde. Ide o to rešpektovať literu zmluv, tak, tak ako s tým súhlasili všetky členské krajiny a európske výdavky musia byť financované z vlastných zdrojov. Porušujeme zmluvu už 20 rokov, pretože sa to financuje z národných príspev príspevkov a už to nefunguje. A treba sa snažiť z toho dostať. Európska komisia prišla s návrhom, ono to nie je dobré riešenie, možno sú ešte iné varianty, vy ste jeden spomenuli, dobre, aj Göran, budeme o tom diskutovať, ale minimálne to už nie je tabu a dá sa o tom verejne hovoriť. Pán Hartong. Ďakujem vám za slovo. <clears throat> Chcel by som v podstate len varovať pána Dehaneho, respektíve mu dať istú radu. Pretože tento katastrofický návrh zo strany eh, komisie, to je niečo, čo holandský parlament skutočne už dlho prerokováva a väčšina parlamentu je proti tomu a aj holandský kabinet. Samozrejme, že Holandsko nebude s týmto súhlasiť. Tri rady pre vás. Úlohou Európskeho parlamentu je, že môžeme povedať áno alebo nie, pokiaľ ide o návrhy komisie. A hlavne v podstate ehm, by sme mohli povedať nie istým plánom komisie a pozerať sa na úlohu členských štátov v nadväznosti na zabezpečenie si, zachovanie si fiskálnej autonómie ako takej. Ďakujem pekne. Pani De Haug. Nebude vás to asi prekvapovať, že ja navrhnem presný opak tohoto, i keď si samozrejme nemyslím, že by návrh komisie bol presne tým, e, čo by som chcela vidieť pred sebou, pretože ja si myslím, že komisia spravila eh, istý krok dopredu, ale ten krok nie je dostatočne veľký, pretože eh, tam v podstate namiesto všetkých takýchto prevodov zo strany členských štátov sa eh, táto situácia mala naozaj doriešiť. A a samozrejme uvidíme ešte, že čo vzíde z rokovania s Barozom. A, a veľmi dôležité je práve to, o čom môj kolega práve teraz hovoril. Uh, že v podstate, pokiaľ ide o naše členské štáty, pokiaľ ide o obyvateľstvo a pokiaľ ide o parlamenty našich členských štátov, skutočne veľmi tvrdo musíme argumentovať faktami. A tam v podstate nejde len o to, aby sme hovorili o percentách, ako to teraz prehovoril práve pán Epping, ale je veľmi dôležité, aby sme v súčasnosti, v nadväznosti na naše tradičné a, a prostriedky dostali 15 príjmov takýmto spôsobom. 85 to budú príspevky členských štátov a pán Epping tu v žiadnom prípade nejde o zvýšenie DPH pre všetkých e, občanov EÚ. E Nie. Tu ide o 0,1 e, respektíve 0,2 dane, ktoré tak či tak v podstate E, fungujú v ostatných členských štátoch. Ja neviem vlastne, koľko vy v Holandsku platíte, pokiaľ ide o DPH. My u nás platíme 19-percentnú DPH v Spolkovej republike Nemecko a z toho potom podľa vôle komisie a samozrejme, že si myslím, že na základe vôle väčšiny e, členov Európskeho parlamentu by v podstate 18 E, potieklo do e, e, rozpočtu Spolkovej republiky Nemecka a 1% by išlo do rozpočtu EÚ. To znamená, že tu v žiadnom prípade nepôjde o zvýšenie DPH. Prosím vás, musíte to takýmto spôsobom vysvetľovať svojim novinárom, pretože v žiadnom prípade nebudeme zvyšovať výšku DPH. A keď sa na to pozrieme, že ako to je vlastne zakotvené, akým spôsobom sa takto dostaneme vlastne k vlastným zdrojom a je to vlastne celkom jasne v základnej zmluve. Tam je celkom jasne uvedené, že rada musí jednomyselne o tomto rozhodnúť a samozrejme aj členské štáty. Rada nemá právo v podstate zvyšovať DPH, to môžu robiť parlamenty. A parlamenty, národné parlamenty to potom môžu len ratifikovať to musia ratifikovať. A len takýmto spôsobom sa proste presunieme, dostaneme k tomu systému vlastných zdrojov. A teraz, chvala Pánu Bohu, niekedy sa stáva to, že človek má aj isté úspechy a ako jeden úspech, hádam môj osobný úspech, pretože práve to, čo som teraz povedala, neviem vlastne, ako dlho už takýmto spôsobom uh, kážem, ale Nedávno som v podstate počula v rozhlase, eh, kde novinárka, ktorá, bol, ktorá dostala otázku eh, v nadväznosti na eh, daň EÚ. Tá novinárka povedala, zabudnite na daň EÚ, pretože daň EÚ to nie je daň EÚ. To je v podstate len um, heslo, ktoré sa používa v takomto boji. A ak to budete počuť v nejakých um, bulvárnych e, plátkoch, tak v tom prípade naozaj si musíte uvedomiť, že toto je vlastne systém našich vlastných zdrojov. Pani Andrea. Thank you, chair. I would like... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa opýtať, že či niektorí kolegovia, ktorí včera uh, sa zúčastňovali uh, výboru ECON, kde hovoril uh, pán Majeta o Šemeta hovoril o daní z finančných transakcií. On vlastne hovoril okrem iných vecí v nadväznosti na rizika, že tam ide o konkrétne riziko toho, že by sa táto daň previedla na samotných spotrebiteľov. Takže nemôžeme si pomôcť. Musíme jednoducho na toto myslieť. Toto nie je niečo, čo by v podstate vymysleli e, novinári, respektíve e, bulvárne plátky, tak ako to tu odznelo. A takisto sa hovorilo o riziku relokácie. A pán Lamazur, celkom určite e, Spojené kráľovstvo má daň z finančných transakcií, ale takýmto spôsobom vlastne e, získavajú príjmy do svojho vlastného rozpočtu. A teraz sa to vlastne vyzerá tak, že namiesto toho, aby sa tieto peniaze dostali do rozpočtu Spojeného kráľovstva, tieto peniaze sa budú mať dostať do e, rozpočtu EÚ. A samozrejme, že každá krajina musí v podstate sa snažiť o to, aby nejakým spôsobom mala vyrovnaný rozpočet. Problém, s ktorým sa tu stretávame, je ten, že my sa snažíme rozhodovať o vlastných zdrojoch. Snažíme sa financovať Európsku úniu a toto členské štáty a Spojené kráľovstvo, ktoré ja reprezentujem, to je niečo, proti čomu sa stavajú. To znamená, že bulvárne plátky si nevymýšľajú tieto predstavy, tieto myšlienky, pretože toto je koncepcia Európskej komisie. A bolo by dobre, keby ste počúvali a keby ste počuli vlastne, o čom bola včera tá prezentácia v nadväznosti na túto daň z finančných uh, transakcií, v nadväznosti na komisára, ktorý zodpoveda za dane. Takže vy ste za túto daň e, z finančných transakcií, to je môj záver, ale vy nechcete, aby plynula do európskeho rozpočtu. Fajn, zhodneme sa, ale tie negatívne dopady, o ktorých hovoria niektorí, sú úplne zanedbateľné a to je dôležitý bod. Žiaľ, musíme e, post pokročiť, hovoriť o, o Balckom mori. Prichádza to vypočutie, ale ešte Reimer dostane slovo, ale už aj tak meškáme. Chcem som len jasne povedať, že pokiaľ ide o, ten rozmer týchto politických rokovaní a patričných rozhovorov s radou, to je v podstate niečo, o čom sme hlasovali s veľkou väčšinou v pléne. A, toto hlasovanie bolo celkom jasné a jednoznačné my v podstate sme si určili systém, ktorým to budeme robiť. To znamená, že e, tam nepôjde len o plnenie samotnej zmluvy, ale že tam pôjde v podstate aj o isté rabaty v nadväznosti na e, to, že sú určené na isté ciele. A toto celé jednoducho musíme v podstate e, povedať, že to je naozaj obrovský zmetok, ktorému málo kto rozumie. A pokiaľ ide o, o túto ten, tú, túto záležitosť, ktorej nikto nerozumie, tak naozaj v podstate by bolo dôležité zaviesť istú jasnosť a pravdu hovoriť v nadväznosti na európskych voličov. A uh, v mnohých e, členských štátoch by sa toto malo využiť aj v nadväznosti na patričné e, diskusie, ktoré tam prebiehajú, pretože to je niečo, e, k čomu v podstate Európa sa zaviazala a toto povedala, že bude presadzovať. A samozrejme, že pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, to je niečo iné. V nadväznosti na radu. Rada je tým základom a Lisabonskú zmluvu sme ratifikovali. Národné parlamenty sa musia snažiť čítať ten text, ktorý ratifikujú. To znamená, že z vlastných zdrojov by sme mali zabezpečovať vlastne takéto rozpočtové prostriedky. A samozrejme, že s týmto všetci súhlasili. Toto v podstate má byť nová forma svojich vlastných zdrojov namiesto toho, čo sme predtým v podstate e, mali ako príjmy do rozpočtu. A v celkovo v podstate to zodpoveda Lisabonskej zmluvy. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem Jean-Lucovi a ostatným, ktorí vystúpili v rámci tejto prvej diskusie. Vidíme, že to bude veľmi živá diskusia. Mňa to teší. Takže navrhujem, aby sme to týmto aj ukončili. Ja sa ospravedlňujem tým kolegom, ktorí sa hlásili o slovo a nedostali ho, ale ja by som nechcel zdržiavať našich hostí v rámci dôležitého vypočutia o stratégii pre Baltské more. Takže vítam tu predovšetkým poprosím o ticho Prosím tí, ktorí opúšťajú miestnosť, aby tak spravili e, potichu. Takže vítam e, účastníkov dvoch e, diskusných panelov. Prvý ohľadne makroregionálnej stratégie. Bude ju viesť Jen Nilsson, pán Hindol, pán Šimík, pán Norbak a potom od štvrt e, na 6 e, začne druhý diskusný panel o špecifických odvetiach. Ich e, príspevok ku spoločnej stratégii pani Monika Sankievič, pán Bergman, pán Magzak, pán Kropelin budú rečníkmi. Každý má tak 10 minút Poprosím, aby ste sa tohto času aj držali, pretože naozaj e, času nie je nazvyš a ideálne by bolo, aby sme po každom e, paneli, po každom rečníkovi mali tak zhruba 20 minút e, na diskusiu. Táto téma bola navrhnutá Ann Jensen, Chcela by Ann k tomu niečo povedať, aby ozrejmila e, okolnosti a potom prejdeme k tej rozprave. Ann. Yes, Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som Dôvod, prečo sme si chceli vypočuť niečo k stratégii okolo Baltického mora, Baltského mora, je to, že pilotný projekt E, tento pilotný projekt je vlastne podobný alebo majakom pre iné stratégie, iné programy EÚ a koordinuje sa prierezovým spôsobom cez hranične. Je jednoduché vnímať stratégiu Baltského mora ako e, dôležitú iniciatívu, ktorú inicioval jeden členský štát a týka sa cezhraničného e, hospodárenia rybného hospodárstva a niečo, čo až tak nezaujíma iné členské štáty, čo sa však koordinuje a čo má istú zastrešujúcu hodnotu. Myslím, že e, je to trochu inak. Je to iniciatíva, ktorá vychádza z Európskeho parlamentu. V roku 2004, hneď po voľbách v Európe, 8 členských štátov, ktoré sú pobrežnými štátmi Baltského mora, vytvorili intergrup, teda medzi skupinu, všestranickú skupinu k Balckému moru, aby si mohli vymieňať názory na životné prostredie. To bol vtedy e, v Balckom mori veľký, veľký problém. A zároveň, aby vytvárali bohatstvo, využili bohatstvo, rozvíjali transport, kultúrne programy v Balckom leteckej oblasti. Toto všetko bolo reflektované návrhom na stratégiu Balckého mora. Správu napísal Aleksandr Stuk z, z Fínska, bol teda spravodajcom a komisia si vzala túto myšlienku za svoju a začínajú realizovať. Tento pilotný projekt má v sebe riešenia problémov, má v sebe aktíva. Hlavná myšlienka bola, že by sa nemali vynakladať dodatočné finančné prostriedky na túto stratégiu. Ide tu vlastne o zoskupenie existujúcich programov. Napriek tomu sme sa v parlamente pokúšali prideliť rozpočtovú linku, ktorá vychádza z výboru pre zahraničné veci, ale myslím si, že nejaké úsilie navyše bolo treba vyvinúť administratívne, aby sa táto stratégia finančne ukotvila, aby sa istým spôsobom e, prepojilo 20 generálnych riaditeľstiev a ďalší aktéry. Chceli by sme si vypočuť e, viac o tom, čo fungovalo v tejto stratégii, čo nefungovalo, čo od nás ešte potrebujete, či by sme mohli iniciovať niečo, čo by sa vám zišlo, napríklad v rozpoč- z rozpočtového hľadiska, ale čokoľvek, čo by nám pomohlo postúpiť dopredu, zmeniť veci k lepšiemu, zabezpečiť, aby táto stratégia bola úspešná, aby sa završila. Je to dobrá iniciatíva podľa mňa a myslím si, že má dopad na iné makroregióny, jej realizácia. Takže čokoľvek nám vysvetlíte, bude prijaté s pochopením aj to, čo bolo pozitívom, aj to, čo by sme my mohli navrhnúť, aby sa zlepšila vaša práca na stratégii Balského mora. Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany. Merci. Ďakujem, Anna. Takže v rámci prvého panela makroregionálna stratégia pre Balské more Najskôr dostane slovo pán Jens Nilsson. Ah, pardon, monsieur Nilsson, voilà, je vous ai salué tout à l'heure. Si vous pouvez rapidement vous présenter. Tam sedíte, už vás vidím, poprosím vás, predstavte sa. Veľmi radi si vás vypočujeme. Ďakujem za slovo. Môžem hovoriť po švedsky, je to tak? Áno? Rád by som vám poďakoval predovšetkým za to, že som dostal pozvánku na toto vypočutie. 15 rokov som bol starostom a takisto členom výboru regionov. Už nejaký čas, minulý rok sme tam hovorili o stratégii Balckého mora a neskôr na jeseň dúfam, že 18 poslancov parlamentu spolu s ostatnými sa zapoja do tejto iniciatívy. Toto bolo naše východisko rozprava vo výbore regionov za ostatných niekoľko rokov a prijalo sa stanovisko k podunajskej stratégii. Túto jar sa veci završili a podunajská stratégia má e, význam aj k celkovému nášmu prístupu k makroregiónom. Výbor regionov si prediskutovali isté veci súhrnom. Výbor regionov verí, že stratégia pre Baltské more je veľmi pozitívnou iniciatívou, tak ako iné makroregionálne stratégie, pretože to zvyšuje e, intenzitu spolupráce v predmetných oblastiach. Sme ešte len na začiatku práce na makroregionálnych stratégiách, takže ešte máme čo robiť a vznikajú tu obavy vo výbore regionov. Týkajú sa inštitucionálnych úrovní, ktoré by mohli zabrániť Napríklad v členských štátoch by sa mohli ľudia obávať vytvárať ďalšie nové úrovne inštitúcií a výbor regionov by tiež nerád videl, aby sme išli týmto smerom. Treba zdôrazňovať externú dimenziu, inými e, slovami, e, takú úroveň, kde sa nebudú zapájať členské štáty, ale regióny, napríklad Rusko, Norsko a ďalšie štáty by e, mohli stimulovať externú spoluprácu týmto spôsobom. Komisia bude musieť skoordinovať túto prácu, to nebude ponechané na členské štáty. Komisia musí byť úzko zapojená do koordinácie stratégie. To je závažné, závažný názor zo strany výboru regionov veľmi vehementne zaznel vo výbore regionov. Vypočuli sme si aj to, že by bolo dobre podporiť iniciatívu Európskeho parlamentu o tom, že rozpočet by mal byť veľmi skromný na túto iniciatívu a koordinačné právomoci by mali byť ponechané. Keď sa pozrieme, čo sa dialo od jary na stratégii pre Podunajskú oblasť, výbor regionov bol trošku defenzívny, hovoril len o tzv. technickom rozpočte, ktorý má komisia k dispozícii pre e, koordinačné účely. Takže na koordináciu treba istú technickú podporu, komisia musí mať na toto zdroje ľudí, ale technickej odbornej povahy. Regióny sa nebudú inak zapájať a potom vznikne problém. Sú regióny, ktoré možno už majú naozaj konkrétne projekty pripravené, za ktoré sú ochotné prevziať zodpovednosť, ale nesmieme pripustiť, aby to bola stratégia členských štátov. Toho sa obávame a pokúšame sa s tým niečo urobiť. Pozrime sa na akčný plán. Podľa mňa by e, bolo treba ho trošku zostručniť a sprísniť a aplikovať ho na regionálnu úroveň. Členské štáty Európskej únie sa jednoducho nerozhodnú zapájať sa na regionálnej úrovni same od seba, musia však mať k dispozícii metodiky, ktoré by regiónom umožnili náležitým spôsobom sa zapojiť. Podunajská stratégia musí zapadnúť do iných nástrojov a politik, ktoré už na úrovni EÚ existujú. Musia, musí si tam nájsť svoje miesto medzi nimi. A v tomto zmysle treba e, sa skoordinovať s politikou súdržnosti, e, treba nájsť systém, v ktorom politika súdržnosti a stratégia pre Baltské more a stratégia pre makroregióny vzájomne do seba istým spôsobom prirodzene zapadajú. Inak tento prirodzené odhodlanie zo strany regiónov pominie, regióny sa dokážu zapojiť do partnerstiev s firmami, s podnikateľským sektorom, so súkromnými iniciatívami. A takáto spoluprácia je prirodzená, pretože pri sociálnom štáte, pri hospodárstve takéhoto typu je tento druh spolupráce prirodzený. Členské štáty majú svoje zodpovednosti, ktoré musia niesť pri príprave a koncipovaní príslušnej legislatívy, pri koordinácii administratívnej práce, Viete, napríklad švédsky parlament sa nedávno rozhodol, že by malo byť možné, aby administratívnu prácu vo Švedsku robili aj príslušníci iného štátu. Hovoríme tu o regionálnej spolupráci a tam to je dobrá správa. Isté nedostatky, ktoré vznikajú preto, lebo regióny sa musia viac zapojiť a byť odhodlanejšie myslím si, že netreba tak veľmi kritizovať regióny. Komisia napríklad podporila e, takúto spoluprácu medzi dvoma regiónmi Švédska a bola tu záležitosť týkajúca sa viac úrovňového riadenia veci verejných v oblasti Baltského mora. Záverom, otázka, či máme mať rozpočet, samostatný rozpočet pre po balckú stratégiu odpovede áno i nie. Mali by sme mať rozpočet na koordináciu, ale nie, nemali by sme mať rozpočet, pretože treba radšej zapojiť regióny, ktoré sa musia e, nejak vmestiť do programov Interreg, do programov súdržnosti a ďalších už bežiacich programov, ktoré tiež majú strategický prvok v sebe. V súčasnosti v regiónoch sú snahy sa správať podľa vlastných rozvojových stratégií, ktorými sa snažia prispieť k stratégii Európy do roku 2020. Keď sa bude táto stratégia realizovať, regióny sa chcú zapojiť do tejto stratégie vlastnými regionálnymi stratégiami a máme sa pozerať na pobalskú stratégiu rovnako? Nie, nie, nejde to, bohužiaľ. Členské štáty majú veľký záujem ale my nevieme, ako presne, ako konkrétne sa majú regióny zapojiť, hoci by sa zapojiť mali. Stanovisko k podunajskej stratégii v rámci makroregionálnych stratégií e, bolo také, že komisia má nastoliť procedurálny postup výboru výberu programov a že má mať e, k dispozícii istý procedurálny finančný postup, napríklad programy Interreg. Čo by sa stalo, keby sme zašli ešte o krok ďalej a využili regionálnu programovú štruktúru. Čo keby bolo povinné, aby 20 na programy, ktoré máme, bolo prepojených na pro, pr, bal, stratégiu Baltského mora. To by znamenalo, že regióny by hneď dostali svoju úlohu v plánovacej fáze, ktorú by zohrali a tým pádom by sa vytvárali záväzky odhodlania a zaangažovanie. Vo výbore regionov sme hovorili aj o záležitosti primalého nadšenia, primalej zaangažovanosti zo strany regionov. Tak, tak stoja veci teraz. Ďakujeme vám. Bolo to jasné. Ďakujeme, že ste dodržali váš rečnícky vymedzený čas. Andreas Lindhoff má slovo. Veľmi pekne ďakujem. Budem sa snažiť vás oboznámiť súčas, so súčasným stavom, pokiaľ ide o to, že ako to vyzerá s touto stratégiou a aké sú vlastne tie um, poučenia, ktoré, ku ktorým sme dospeli a potom nakoniec niektoré odporúčania v nadväznosti na diskusiu, ku ktorej by sme mali prikročiť v druhom paneli. Keď začnem s tými hlavnými um, vecmi, ktoré sme získali. Samozrejme, že sú tu veci, ktoré sa vlastne vynárajú z tej stratégie a vlastne súvisia s výzvami, ktoré sa spájajú s prípravou tejto stratégie. Ale veľmi dôležité je konštatovať, že veľmi mno, veľké množstvo projektov sa vlastne realizovalo, ktorá je prepojená s touto stratégiou a s cieľmi tejto stratégie. Samozrejme, že sme videli aj to, že vlastne existovala istá zotrvačnosť a vlastne nové stimuly, ktoré prichádzali v nadväznosti na prácu na tejto stratégii. Videli sme, že vlastne sa vývoj e, vyvinula alebo rozvinula istá sieť a teraz táto sieť v tomto regióne funguje ďaleko efektívnejšie. Videli sme istý pokrok, pokiaľ ide o zosúladenie e, politík e, v oblasti rozvoja a mnohé tieto politiky teraz vlastne fungujú ďaleko koherentnejším spôsobom. Takisto sme videli pokrok v nadväznosti na finančné zdroje a takisto aj pokiaľ ide o vzťahy medzi jednotlivými financujúcimi inštitúciami, ako je Severská banka, tzv. Nordická banka, ERBD a tak ďalej. Veľmi je to dôležité a dôležité je, aby sme v tejto práci pokračovali a pokračovali e, ďaleko Eh, tvrdšie. A samozrejme, že sme videli aj istý pokrok, pokiaľ ide o eh, nečlenské štáty EÚ, hlavne pokiaľ ide o Rusko. My sme boli zaangažovaní eh, v dialogu s Ruskom a snažili sme sa zistiť, ako by sme sa mohli angažovať koherentnejším spôsobom a aj tam sme v podstate dosiahli istý pokrok. Teraz by som to chcel rozmeniť na drobné, to, čo, o čom som hovoril. Pokiaľ ide o jednotlivé projekty, videli sme, že mnohí aktéry neboli natoľko zapojení do tejto stratégie, respektíve do práce, pokiaľ ide o Baltské more, ale zobrali na seba istú zodpovednosť. Napríklad pozitívnejším spôsobom vystupoval výbor s projektom tzv. Baltský Baltická dohoda, Baltic Deal, tam v podstate išlo o to, aby sme zabraňovali vlastne ďalšiemu znečisťovaniu Balského mora, takisto bol dept, to bol vlastne ďalší plán, potom sme videli vlastne ďalšie projekty, ktoré boli vypracované v nadväznosti na um, čistú uh, námornú dopravu, uh, to znamená zabraňovanie znečisťovania zo strany uh, plavidiel, ktoré premávajú v oblasti Balského mora. Takisto sme sa snažili vytvoriť prosperujúcejší región transferom znalosti a v podstate sme sa snažili naozaj dosiahnuť istú kritickú eh, masu, pokiaľ ide o plánovanie a prenos istých vedomostí. Takže je to celý rad rôznych nových projektov, ktoré sú relevantné, ktoré v podstate by nám mali pomôcť splniť tí, si tie kritéria, ktoré sme si stanovili, pokiaľ ide o túto stratégiu. Ale súčasne vidíme, že tie iniciatívy, ktoré existovali pred touto stratégiou, pred tým, ako sa o nej rozhodlo, že tie boli vlastne integrované do tejto stratégie a vďaka tomu v podstate e, máme väčšiu um, hybnú silu a vlastne e, na politickej úrovni je to niečo, čo je viac uznávané. Samozrejme, že sme integrovali e, tri pobaltské štáty do európskeho energetického trhu. Takisto sme um, podstate vyvíjali istú iniciatívu, ktorá mala smerovať k tomu, aby prístavy boli ochotnejšie napríklad príjmať um, um, tie kaly uh, olejové a rôzne záležitosti, ktoré proste uh, produkujú lode. A pokiaľ ide o tie siete, ktoré už existovali v Balckom mori, je, e, dá sa povedať, že veľmi veľký počet takýchto sietí. Keď sme ich počítali, tak sme napočítali viac ako 50 takýchto sietí. Chceli sme zabezpečiť, aby spolupracovali štrukturovanejším e, spôsobom, aby v podstate vznikala väčšia synergia a aby bolo efektívnejšie dosahovanie cieľov tejto stratégie. A naozaj sme za, zistili, že tam vlastne začalo prebiehať e, množstvo rôznych nových aktivít. Máme vlastne rámec pre um, takéto námornú dopravu a um, funguje tzv. konferencia pobalských e, štátov. To znamená, že tieto štáty sa sami zamýšľajú nad tým, že ako majú plánovať veci lepším spôsobom. Takisto Severská rada ministrov e, rozšírila túto e, svoju sieť. Predtým to boli len severské štáty, ale teraz do toho patria aj tri pobalské štáty, Polsko a Nemecko. Napríklad v prípade dopravy Takisto sme využili štruktúra, isté štruktúry v tejto stratégii a inovačný a výskumný program v nadväznosti na námorné, respektíve morské prostredie e, sme rozbehli. E, snažíme sa viac e, sa zameriavať v nadväznosti na environmentálny výskum na isté otázky, pokiaľ ide o politické záležitosti a koherentnosť. Súhlasil by som s predchádzajúcimi rečníkmi, že to je oblasť, kde potrebujeme najviac pomoci. A potrebujeme vlastne parlament, hlavne e, pomoc zo strany parlamentu, pretože na to, aby táto, takáto stratégia bola úspešná, e, Nemôže tam ísť iba o projekty, ale musí tam ísť aj o politiku a ko- o koherentnosť, súdržnosť tejto politiky. Pokiaľ ide o politiku rybolovu, ktorú realizujú jednotlivé členské štáty, tak politika by mala byť koherentná. Takisto špecifické charakteristiky tohto regiónu by sa mali zohľadňovať, pokiaľ ide o budúcnosť e, um, dopravnej politiky a rôznych iných politik v rôznych oblastiach. Dá sa povedať, že sme zaznamenali istý vývoj v týchto oblastiach, ale toto je predsa len oblasť, v ktorej naozaj pred nami stojí veľmi veľa víziev pretože ide nám o také projekty, v rámci ktorých budeme mať naozaj rozšírnejšie politické diskusie v nadväznosti na Baltské more. Ďalšia oblasť, kde sme vykonali celý rad rôznych iniciatív a možno, že tie výsledky nie sú také dobré, aké by mohli byť, to je záležitosť financovania Snažili sme sa a v niektorých prípadoch sme naozaj pracovali s existujúcimi programami a keď sa rozhodovalo o nových projektoch, tak sme vlastne brali do úvahy túto stratégiu. A dá sa povedať, že pokiaľ ide o nadnárodné programy, napríklad Interreg program a tak ďalej, tam prebehlo veľmi veľa zmien a dá sa povedať, že tento program sa prispôsobil tejto stratégii. Švedský regionálny program napríklad urobil to isté veľmi rozumným, dobrým spôsobom, pragmatickým spôsobom a takisto aj ďalšie členské štáty istým spôsobom presunuli um, t- tú svoju orientáciu. Ale samozrejme, že je potrebné, že e- na existujúcej zdroje financovania sa musíme takisto pozerať koherentným spôsobom. A súhlasíme v podstate e, s tým, že tie návrhy, ktoré povedzme predniesol Ernst Stinson, že by sme sa mali na budúcnosť pozerať trošku iným spôsobom a už od začiatku by sme mali vlastne e, isté programy na toto prepájať. A myslím si, že to by bol najlepší spôsob, ako by sme mohli pokračovať v budúcnosti. A pokiaľ ide o spoluprácu s nečlenskými štátmi EÚ, zatiaľ sme sa vlastne sústredovali hlavne na Rusko. Máme, a prebieha tam e, kontinuálny dialog s ruskými ministerstvami v nadväznosti na takúto stratégiu. Toto viedlo k dohode medzi Ruskou federáciou a komisiou, e, ktorá e, by v podstate mala viesť k 11 pilotným projektom, ktoré počiarkla komisia, ale aj Ruska federácia a týchto 11 pilotných projektov by sme mali v podstate začať realizovať ako zo začiatku a potom by sme to mali rozširovať na základe patričných skúseností ďalej. Je to veľmi eh, progresívne a je to skutočne um, koherentné a Rusko v podstate má e, z toho dobrý pocit, nemajú pocit, že je to niečo, čo im bolo nanútené, ale že je to niečo, z čoho majú aj oni prospech. Takže toto sú diskusie, ktoré naďalej prebiehajú a očakávame, že v Moskve budeme mať väčšie stretnutie na jeseň a naozaj detaľnejšie sa budeme potom zaoberať e, spôsobom, akým by sme mohli pokračovať v nadväznosti na týchto 11 pilotných projektov. A pokiaľ ide o tie poučenia, k čomu sme dospeli počas tých prvých 18 mesiacov, myslím si, že tie najdôležitejšie poučenia, a myslím si, že je dôležité o tom hovoriť aj pred vami, je to, že musíme vlastne istým spôsobom udržiavať politický politickú zotrvačnosť. My potrebujeme politické vstupy, politickú angažovanosť a politické diskusie v nadväznosti na takúto stratégiu. Vždy je dôležité samozrejme znovu sa pozrieť na tú stratégiu. Vždy je dôležité naozaj zabezpečiť to, aby sme sa zaoberali tými palčivými otázkami, relevantnými otázkami a tak ďalej. Čiže pokračujeme samozrejme v našej spolupráci s parlamentom veľmi dobrým spôsobom a to sme robili aj doteraz. A samozrejme, že je veľmi dôležitá aj tá angažovanosť ten, tá najdôležitejšia angažovanosť, ktorú by sme mali v budúcnosti vidieť, to by mala byť angažovanosť zo strany odvetvových eh, ministerstiev, ministerstva životného prostredia, ministerstva obrany, ministerstva dopravy členských štátov a tak ďalej. To je vec, ktorú budú musieť presadzovať v každodennej práci, pretože tam naozaj ide o to, že sa e, tieto veci musia zapracovať do všetkých možných politík. Naozaj tam ide o mainstreaming a len vtedy môžeme dosiahnuť istý úspech. Musíme byť presní v tom, čo chceme robiť, musíme mať jasne stanovené ciele a musíme mať jasný proces, pocus e, hodnotenia. To znamená, musíme vedieť, že čo teraz dosahujeme a ako. Musíme lepšie komunikovať, musíme e, byť lepší v prierezovej o prierezovej odvetvovej spolupráci, musíme vedieť, čo sa robí v iných odvetviach. A tak, ako som o tom hovoril už predtým, ide vlastne o vývoj alebo vypracovanie istej politiky, a to je mimoriadne dôležité. Takisto musíme samozrejme e, spolupracovať na financovanie technickej pomoci a ako som o tom hovoril už predtým, musíme zabezpečiť, aby sme mali viac úrovňové riadenie a vedenie, ktoré bude fungovať e, v oblasti Balského mora. To znamená, že tá stratégia že to ne, by nemali byť v podstate len koordinátori alebo vo, vedúci predstavitelia a tak ďalej, ale by to mali byť naozaj politické diskusie, do ktorých by sme mali zapájať čo najviac e, predstaviteľov. A veľmi je dôležité, aby sme na toto nezabúdali. A teraz ešte, aby som to ukončil e, istými odporúčaniami. Máme celý rad pracovných skupín, ktoré už teraz sa ober, zaoberajú tými poučeniami, ku ktorým sme dospeli na základe našej práce. A samozrejme, že je potrebný lepší systém hodnotenia. Takisto sme vytvorili jednu pracovnú skupinu, eh, ktorá by mala zabezpečiť lepšiu angažovanosť, väčšiu zodpovednosť zo strany eh, rôznych aktérov a takisto sa tešíme na ďalšie programové obdobie a chceme zabezpečiť, aby prepojenia medzi touto stratégiou a jednotlivými zdrojmi financovania boli koherentnejšie a lepšie. Myslím si, že by som to týmto ukončil. Viac menej som sa snažil dodržať čas. Veľmi pekne vám ďakujem, pane. Myslím si, že tak, ako to zhodnotila Európska komisia, to bolo zaujímavé a presné odporúčania tam odzneli. Kasno Šimik je náš ďalší rečník, bude hovoriť o koordinácii medzi susedmi. Vážený pán predseda, eh, chcel by som sa predstaviť. Eh, pracujem pre nadáciu eh, Veda a politika. Je to nemecký Ústav pre národné a bezpečnostné záležitosti. Je to nená, ne, nezávislý výskumný ústav, ktorý v podstate um, pracuje na základe istých príspevkov. Um, ja, mňa požiadali o tom, ab, aby som povedal uh, pár slov o externej uh, dimenzii tejto stratégie, ale a samozrejme aj o um, koordinácii, to znamená aj o tej internej dimenzii a týmto by som chcel najprv začať. Mm, ten čas mi neumožňuje hovoriť o jednotlivostiach v nadväznosti na implementáciu tejto stratégie e, východného mora, teda Baltského mora. A samozrejme, že keď sa na to pozrieme, vidíme kus typickej Európy. Ide to veľmi pomaly, ide to nejak spektakulárne, ale nejakým spôsobom to funguje. A nejakým spôsobom robíme isté pokroky v tomto regióne práve prostredníctvom tejto stratégie. Pomaličky sa to rozbieha. Je to samozrejme makroregionálna koncepcia, ale zostáva naozaj veľmi slubnou a um, veľmi nádejnou. Pokiaľ ide o samotný um, Cvenk má naozaj proste dobré meno, táto stratégia. Snažíme sa samozrejme e, zabezpečovať e, to, aby to bolo zamerané na patričné e, záležitosti. Otázka je, že či to bude pretrvávať aj v budúcnosti. Tri nie. Tri nie nové rozpočtové linky, tri nie. To znamená nie, pokiaľ ide o základ, na e, ktorom máme pracovať. Proste sú tam tri nie. Je to aj finančné nie, to znamená, že to nebudú nové rozpočtové linky. Toto musíme akceptovať. To znamená, že e, budeme mať menej peňazí pre súčasné financovanie tejto stratégie, ale jeden z dôležitých bodov, e, ktorý sa vlastne ukázal ako prednosť tento región Balského mora v nadväznosti na program Interreg je viac menej identická s makroregiónom um, Ostze. Ale samozrejme, že ten makroregión Dunaj, ten je v podstate prerezaný. Ide tam o dva také nadnárodné, uh, nadnárodné oblasti a tie v podstate nie nie sú identické s makroregiónmi v Európe. Takže v tomto to má obrovskú výhodu. A samozrejme, že doteraz e, príliš málo súkromných aktérov sa viazalo e, na túto stratégiu, príliš málo podnikateľov a to sú vlastne tie nevýhody, ktorí by vlastne pracovali na takýchto projektoch a e, túto stratégiu istým spôsobom dosahovali a bohužiaľ, eh, častokrát vlastne to nesia k tej občianskej spoločnosti, to znamená k tým naozaj koreňom. Takže ide tu v podstate o eh, spoluprácu medzi administratívami, správami teda, ale stále tam ešte eh, chýba táto účasť občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o budúce financovanie, Nemám nejaký revolučný návrh, pokiaľ ide o viac peňazí, respektíve e, možnosť získavať peniaze, peniaze, ale naozaj tam ide o to, že by to mali byť viazané finančné prostriedky, že by sme mali vlastne tieto programy e, rozpracovávať tak, že sa môžu využívať potom na makroregionálne účely. Čo by som chcel spomenúť? prvom rade ten problém, o ktorom vlastne ešte ani nevieme, že koľko vlastne peňazí bude na tento makroregión dávať Európska únia, pretože máme zatiaľ len veľmi globálne um, finančné sumy, ale koľko skutočne v podstate pôjde do takýchto projektov naviazaných na túto stratégiu, koľko finančných zdrojov budeme mať k dispozícii, to vlastne ešte nevieme. To, čo by sme potrebovali, to by vlastne nebol nový rozpočet, ale technický rozpočet, virtuálny rozpočet, tak povediať, v ktorom by bolo rozpísané, že aké finančné, respektíve koľko finančných eh, prostriedkov, aké sumy vlastne potečú do tohto makroregiónu eh, Baltské more, pretože inak v podstate je veľmi ťažké naozaj predvídať, že či bude vlastne úspešná táto stratégia. Nevieme vlastne potom presne určiť, že koľko finančných prostriedkov budeme mať k dispozícii a túto transparentnosť by sme mali zabezpečiť, pretože táto transparentnosť bohužiaľ neexistuje v tom normálnom e, administratívnom styku. A teraz by som chcel povedať pár slov k tej externej e, dimenzii. Táto stratégia Baltského mora tá je samozrejme internou stratégiou EÚ a takto bola koncipovaná. A toto je veľmi dôležité. Toto je potrebné povedať, pretože pokiaľ ide o Balské more, tak musíme povedať, že tá externá dimenzia, ktorú tu má táto stratégia, že to je vlastne štruktúrálny prvok tejto stratégie, pretože tam máme Rusko, je to integrálna súčasť tohto regiónu. Rusko jednoducho nepôjde nikde preč. Vždy budeme mať Rusko vlastne ako jednu časť tejto dimenzie. Rusko je vlastne kľúčom k tejto dimenzii externej Balckého mora, ale neobmedzuje sa tento element len na Rusko, pretože máme v podstate dočinenia s touto východnou dimenziou. A vedľa Ruska a samozrejme je aj Bielorusko a mohli by sme do toho zapojiť aj Ukrajinu, pretože Ukrajina je vlastne súčasťou povodia, ktoré sa spája s Balským morom. Potom tam máme Norsko samozrejme, ale prirodzene aj Island a ten e, neleží geograficky veľmi blízko, ale dá sa povedať, že je tradičný člen e, tejto spolupráce v rámci Balského mora, je členom e, Balskej rady a tak ďalej. To znamená, že to je tá druhá externá dimenzia stratégie Balského mora. A tým som chcel povedať, že táto externá dimenzia je variabilná a je flexibilná. Táto variabilita je veľmi špecifickou prednosťou makroregionálnej koncepcie, pretože eh, s rôznymi eh, krajinami pracujeme, eh, pracujeme s rôznymi ohraničujúcimi záležitosťami. A samozrejme, že toto je veľmi dôležité aj pre financovanie, pretože táto stratégia Balského mora musí túto variabilitu zohľadňovať to znamená, že aj financovanie by malo byť variabilné a nemalo by sa spájať výlučne na krajiny, ktoré sa zúčastňujú tejto stratégie ako hlavné. A ešte pár slov k Rusku tá externá dimenzia tejto stratégie, to bola vlastne externá spolupráca s Ruskom na základe severskej dimenzie, pretože bolo celkom jasné v nadväznosti na túto stratégiu, že takéto nasadenie sa nebude dať udržať, pretože celkom jasne to jednoducho nezodpovedá realite spolupráce e, v tom tejto oblasti. Rusko každopádne sa zúčastňuje tejto spolupráce. Rusko je fakticky vlastne prepojené na všetky um, aspekty tejto stratégie. Priamo alebo nepriamo v podstate Rusko predstavuje asi jednu štvrtinu všetkých tých uh, hlavných projektov tohto akčného plánu. To znamená, že táto dimenzia Baltského mora to je hlavný rámec, ale nie je jediným rámcom a v budúcnosti by sa to sotva malo zmeniť. Počuli sme, že existuje politický dialog s Ruskom, ktorý sa vedie a v spolupráci s Ruskom priebehu e, toho 1,5 roka e, sa v podstate toho veľmi veľa nezmenilo. Ja by som to nenaznačil ako, neuznačil ako neúspech, ale e, bol by som rád, keby sa nezopakovali isté chyby, ktoré sme v podstate na konci 90. rokov urobili, pretože sme konfrontovali Rusko s programom, ktoré buď mohlo Rusko prijať, alebo ho zamietnúť. A práve preto by som e, chcel sa prihovoriť za to, že e, i keď e, veľmi náročný je tento dialog, ale mali by sme takémuto dialogu venovať patričný čas a potom sa dohodnúť na spoločných projektoch, aj keď si to bude vyžadovať istý čas, aj keď v podstate to nebude ľahké, ale to je celkom určite tá jediná cesta, ktorú vidím v nadväznosti na Rusko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane pán Ole Norbach. Pôjde o financovanie. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Dámy a páni, ďakujem za pozvanie. Pokúsim sa vystúpiť stručne a rešpektovať rečnícky čas. V prvom rade chcem povedať, že správa komisie o implementácii stratégií predstavuje dobrú analýzu súčasnej situácie. Podľa mňa, čo sa týka výsledkov, je táto správa však príliš optimistická. Môžem tomu však rozumieť pretože osoba, ktorá e, vypracovala správu, bola platená e, za istý optimizmus, ale vzhľadom na to úsilie myslím, že by e, mohli byť tie výsledky aj lepšie ako tie dosiahnuté, ale rozumiem, pretože ide o istý pilotný projekt v rámci európskej spolupráce a dá sa chápať, že treba viac času na dosiahnutie želaných výsledkov. Podľa mňa hlavný Problém je, že nie je jeden jediný vlastník tejto stratégie. Hovorili o tom už aj predrečníci. Chýba tu e, súlad tejto spoločnej m, mm, stratégie, politiky. Takže potrebná je lepšia koordinácia, implementácie projektov a potrebujeme jasnú e, politiku. Ja chcem v prvom rade hovoriť o finančnej podpore, ale nemôžem vylúčiť e, ostatné témy, pretože e, financovanie súvisí aj s inými e, záležitosťami. Chcem prvom rade chcem povedať, že je veľká finančná podpora EÚ už aj v súčasnosti a samozrejme nikto nemá príliš veľa peňazí, takže dalo by sa použiť aj viac prostriedkov, ale ak by sme boli schopní využiť prostriedky EÚ dobrým spôsobom, tak ten úspech by určite bol ešte výraznejší. Ale je potreba viac prostriedkov pre vonkajšiu spoluprácu s nečlenskými krajinami EÚ. Európska investičná banka a, Severská investičná banka poskytujú v prvom rade pôžičky, takže by som nepovedal, že chýbajú peniaze, ale E, neochoda e, brať takéto úvery zo strany krajín. A potom aj niekoľko súkromných nadácií e, Normina a mm, v Švédsku a, a Norsku isté nadácia poskytujú dosť veľké prostriedky hlavne pre environmentálne projekty a potom sú aj jednotlivci, ktorí poskytujú svoje vlastné prostriedky na dosiahnutie čistejšieho Baltského mora, potom e, obce, obchodné komory, e, podniky a taktiež odbory, ktoré tiež používajú obmedzené prostriedky v rámci jednotlivých projektov. Čo sa týka financovania stratégie, tak problémy sú hlavne na národnej úrovni. Uh, Hospodárska kríza mala veľký dopad na implementáciu, o tom nie je pochyb. Ale ešte je tu jeden veľký problém. Národné priority sa odkláňajú od priorit v európskej stratégii a potom je teda oslabená implementácia tejto európskej stratégii. Voliči v niektorých krajinách sa viac e, zaujímajú na zdravotný systém vzdelávanie, cestnú sieť a nie až tak na environmentálne problémy s Balskom mori. To je iba jeden príklad. A väčšina obyvateľov žije ďalej od Balského mora a vtedy ich nie až tak zaujíma spolupráca. Takže to je tá veľká výzva a myslím, že my potrebujeme lepšiu realizáciu európskej stratégie a jej pretavenie do národných e, stratégií. To by bol asi najlepší spôsob, ako získať viac národných prostriedkov. úplne chýbajúce národné prostriedky. To je hlavný, hlavná prekážka pri realizácii mnohých e, projektov a vyplýva to z príliš obmedzeného alebo e, chýbajúcej alebo obmedzenej politickej angažovanosti. Ale ako som už povedala, dá sa to e, pochopiť, ak EÚ a členská krajina chcú dosiahnuť výsledky, tak e, sa musí lepšie implementovať e, stratégia do národných stratégií. No a teda na záver poviem, že súhlasím s odporúčaniami v správe komisie a chcem hlavne zdôrazniť potrebu hĺbkovej, hĺbkového hodnotenia pred vypršaním súčasného <clears throat> viacročného finančného rámca. A ja by som chcela, aby to bolo spravené čím skôr a mm, aby to mohlo byť zohľadnené pri vypracovávaní budúceho viacročného finančného rámca. To by bolo veľmi dôležité, takže vyhodnotiť výsledky a pracovné postupy a potom spoločná, eh, eh, spoločná implementácia, komisia, Európska investičná banka a Severská investičná banka Eh, je to uvedené aj v dokumente komisie, ale hovorí sa, že je to jeden z variantov. Ja by som bol radšej, keby to bola už konkrétna práca. A ešte po tretie, eh, silná politická angažovanosť, angažovanosť zo strany všetkých členských krajín. Ľahšie sa to povie ako spraví. Takže ešte raz zdôrazním, lepšia koordinácia národných stratégií s európskou stratégiou, potom jeden vlastník tejto stratégie. Je totiž to veľa organizácií, ktoré pracujú v Baltskej oblasti na regionálnej, miestnej úrovni. My potrebujeme však akúsi koordinačnú zložku. Toto je istý pilotný projekt, možno budú ďalšie regionálne projekty v EÚ a bolo by preto uh, E, zaujímavé e, dosiahnuť výsledky. A ešte jedna vec, je tu jasný harmonogram a lehoty pre všetky, e, teda takto harmonogram presné lehoty by boli potrebné. Zatiaľ to je dobrovoľné, nezáväzné záväzné a krajina, ktorá uskutoční najmenej zmien, má najväčší vplyv a to nie je dobrá situácia a preto je veľmi dôležité mať jasný harmonogram pre každý program, jasné lehoty aj s jasnou zodpovednosťou. To potrebujeme, takže ďakujem za pozornosť. Snažil som sa rešpektovať rečnícky čas. Ďakujem pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom panelu, chcem im zablahoželať. Boli to veľmi komplexné vystúpenia. Dobre to opísalo celkovú panorámu. Pán Kozlovský sa hlási o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem vyjadriť e, spokojnosť e, s tým, že je to e, iniciatíva Európskeho parlamentu 2,5 milióna eur v roku 2012 bolo nájdených pre túto stratégiu pre Baltské more. Sme naďalej v kontakte s komisiou a s čerpateľmi a môžem povedať, že tieto prostriedky naozaj chýbali na dosiahnutie prioritných cieľov. Ide aj o organizáciu výročného fóra. Je to dlhodobá stratégia a máme možnosť plánovať e, akcie a preto by bolo dobré, keby e, sa to stalo akousi výročnou položkou v rozpočte. Hovoríme o makroekonomickej úrovni a malo by sa to prejaviť v napríklad komunikácii Plánovanie by malo byť flexibilné na to, aby sa dali využívať prostriedky podľa potrieb, tak ako vyvstanú. A taktiež si myslím, že Európsky parlament by mal podporiť eh, iniciatívu na zjednodušené používanie tohto fondu. Každé euro z európskeho rozpočtu má byť vysledovateľné, musí to byť transparentné, účinné, ale administratívne náklady by mali ostať primerané k žiadaným obnosom. Každý nový postoj možno so sebou prináša aj nedostatky. To isté platí pre túto stratégiu, ale ja myslím, že vďaka týmto nedostatkom sme mohli naše regionálne stratégie doladiť tou chybou je napríklad chýbajúce líderstvo a napríklad pán Orbach e, hovoril o tom istom pred chvíľou, takže e, nedostatočné prepojenie na stratégiu EU 2020. To je len niekoľko príkladov tých nedostatkov, ktoré by bolo dobre odstrániť a ja súhlasím aj s názorom komisie e, hospodárskeho sociálneho výboru, výboru regionov a Európskeho parlamentu čo sa týka uplatňovania stratégie EÚ pre oblasť Baltského mora. Ide o potrebu zlepšiť koordináciu. Toto je veľmi dôležité hlavne pre novú generáciu projektov. Uvediem príklad. Prepojenie týchto stratégií s Bielou knihou o rozvoji dopravy, napríklad tá sieť prístavov v Balskom mori To je eh, jedna z priorít a taktiež zlepšenie prístupu, zlepšenie eh, štruktúry dopravy v nových členských krajinách. To môže eh, uľahčiť prechod na multimodálnu dopravu a teda uľahčí realizáciu toho projektu, ktorý má za cieľ lepší, ľahší prístup a viacročný finančný rámec. No už tu by som chcel povedať, že nový nástroj má uľahčiť e, komunikáciu a dopravu v okolí Baltského mora. Ešte ma napadá jeden príklad e, toho, že dobrá koordinácia európskych nástrojov môže byť dobrým spôsobom na dosahovanie cieľov, hlavne na dosahovanie cieľov e, stratégie EU 2020 pre Baltské more. Uh, a ja by som sa chcela poďakovať za prezentácie a odzneli tu mnohé otázky, ale isté e, záležitosti v podstate vyvstávajú. E, pokiaľ ide o tieto otázky týkajúce sa regiónov, e, tie pravdepodobne neboli dostatočným spôsobom um, zohľadňované. Možno máte nejaké predstavy o tom, že ako vlastne zaangažovať tie regióny viac, ako sa nám to doteraz podarilo. Či by sme mali v podstate uh, v týchto regiónoch nejakým spôsobom uh, tú pozornosť pútať, alebo uh, či v podstate to nejako brať do úvahy už pri vypracovávaní samotných programov. Pokiaľ ide o externú dimenziu a Rusko, ja si spomínam, že som bola v, na konferencii prístavov, myslím si, že to bolo v Daňsku. Tam bolo e, stretnutie e, s predstaviteľmi e, prístavov z Čierneho mora a rozmýšľali sme o tom, že o čom chcú diskutovať a bolo to vlastne o Rusku. Isté spoločné črty sú tam v nadväznosti na Čierne more, v súvislosti s externou dimenziou, pretože keď hovoríte o, s ľuďmi z oblasti e, zo Sankt Petersburgu, sú veľmi entuziasticky nadšení. Jediným problémom je, že vždy musíte ísť e, znovu a znovu do Moskvy. A ja som rozmýšľala nad tým, že ako vlastne môžete prepojiť tento regionálny entuziasmus a nejako to uh, ten záujem podnietiť alebo mm, vyvolať aj v Rusku, pretože máte predsedu vlády v Rusku, ktorý má korene, ktorý pochádza zo St. Petersburgu a e, človek by očakával, že bude mať nejaký záujem o to a potom sa človek pýta sám seba, akým spôsobom vlastne postupovať s týmto Ruskom a potom je tam tá otázka toho jediného vlastníka. My hovoríme, že toto by mal byť pilotný projekt v nadväznosti na ostatné makroregióny. A ja som počula, ako ste vyhovorili o tom, že komisia by mala byť eh, mať v podstate isté možnosti, istý potenciál, istý uh, hlasnejší hlas, tak povediac, alebo silnejší hlas. A mm, možno, že v tých transeurópskych e, sieťach e, by sme mali mať politikov, ktorí by sa snažili hovoriť o týchto veciach a naozaj sa stať proste im istou tvárou istého projektu. A takže potrebujete toto, alebo skôr sa chcete zameriavať na, tak povediac, jedného vlastníka. Ďakujem, Agat Tripoli, ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som sa vrátiť k tým odporúčaniam. Ja si naozaj myslím, že je veľmi ľahké v podstate sa podeliť o tieto odporúčania, ale chcela by som vedieť, sa dozvedieť niečo viac o tej realizácii takýchto odporúčaní pretože hovoríte o tom, že je potrebné si uvedomovať istú zodpovednosť. Môžete nám dať nejaké politické rady, ako dosahovať takýto cieľ a keď hovoríte o jedno, jedinom vlastníkovi tejto stratégie, kto by mal byť týmto subjektom, týmto e, jediným vlastníkom alebo uh, to bude angažovanosť zo strany ostatných, e, ktorí by vlastne mali prejsť. A teraz by som chcela prejsť na, do Nemčiny. E, pán Chimik, vy ste hovorili aj o Bielorusku ako o súčasti tejto stratégie. A veľmi dobre vieme, že čo sa tam v súčasnosti deje v nadväznosti na Lukašenkov režim. Akým spôsobom vy uvažujete vlastne o tejto dramatickej situácii, o tejto represívnej situácii v nadväznosti na ľudské e, práva a v súvislosti súvislosti s touto stratégiou? Najskôr uh, sa to javilo byť ako pani Brantner, potom pán Konbendit a teraz je to pán Tarot. Ale to posledné teraz platí. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rámci tohto panelu. Mám tri pripomienky, v podstate dve otázky a jedna iba bez otáznika. Poprvé jednu vec, ktorú si chcem ujasniť v záujme tohto parlamentu. Väčšinou e, sme my považovaní za tých, ktorí vymysleli túto stratégiu. Bol za tým e, pán Štúb a bývalý estonský e, minister, ale ja mám dokument z 91. z januára a e, v Helsinkách, e, ktorý plasnil e, bývalý člen zelených Gala a, a tí vymysleli prvý dokument, ktorý použil neskôr Štub a ten bývalý estonský minister. Ak chcete, mám zápisnicu, takže tí zelení naozaj majú náskok. Takže to bola prvá historická E, pripomienka a teraz k tomu jedno, jedinému vlastníkovi tejto stratégie. Minulú jeseň som mal tú čest zúčastniť sa na vypočutí o, o stratégii pre Baltské more tu v parlamente a mali sme e, tu zastúpené tri generálne riaditeľstva komisie. A počas 6 hodín rozpravy nikto nehovoril o peniazoch. Takže išlo skôr o to, či e, treba financovať e, stratégiu pre Baltské more, severský rozmer a ešte jedna vec, teda či by to malo financovať EÚ, nie e, vlády členských štátov. A stále si na to pamätám, pretože jedno generálne riaditeľstvo povedalo, že táto stratégia je prostriedok, druhé, že je to zaštita a tretie generálne raditeľstvo povedalo, že je to platforma. Takže podľa mňa e, platforma je, je, je niečo, čo slúži e, pre, ako, pre vozidlo, ale dalo by sa to považovať aj za záštitu. Takže mali by sme si to asi upresniť ak EÚ poskytuje prostriedky pre programy s rôznymi názvami, ale s podobnými cieľmi, takže ide skôr o spájanie zdrojov, tak netreba moc hovoriť o tom, či je to dážnik alebo, alebo platforma. A ešte jedna vec k tejto stratégii, o tom hovoril Orbert. Sú e, dobré členské krajiny a vy ste tuším povedali, že žiadna vláda neposkytla ani jeden, jeden cent, nie to ešte euro. A všetci očakávajú, že EÚ má dať e, prostriedky, ak máme niečo spraviť. A ja myslím, že to je niečo, čo by sme mohli zmeniť ako členovia tohto parlamentu. Neviem, či je to jednoduché alebo nie, ale mali by sme sa tým zaoberať. Ja teraz iba hovorím o Estonsku, ale za dva roky, a tým aj skončím, e, máme 40 miest, z ktorých iba jednému sa podarilo e, naformulovať nejaký návrh teda čo si oni myslia, že by mohli spraviť v rámci stratégie a ostatných 39 povedalo, že čakáme na prostriedky od Európskej komisie. a Ja myslím, že to nie je správny postoj. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto veľmi zaujímavé svedectvo. Göran Fern teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne Ak dovolíte, ja by som chcela, aby sa experti vyjadrili k rozpočtu. To nás e, mimoriadne zaujíma. Keď sme v parlamente hovorili o možnosti rozpočtového riadku pre e, stratégiu pre Baltské more, tak nešlo o e, vonkajší rozmer EÚ. My sme hovorili o iných prostriedkoch na vytvorenie makroekonomických regiónov. Nešlo teda o externú činnosť, ale o administratívnu podporu pre tieto politické priority. A to nie je odzrkadlené v štrukturálnych fondoch. Takže nechceme komplikovať eh, už veľmi zložitú finančnú štruktúru v prípade teda Balckého mora. A mnohé osoby povedali, že je potrebná taká globálna stratégia, ale e, tá nie je zohľadnená v rozpočte. No a potom je tu ešte ten vonkajší rozmer, e, kvôli čomu je predsa len potrebné to zohľadniť v európskom rozpočte. Ja som hovoril s odborníkmi v oblasti výskumu v Balckom mori a oni povedali, že tá koordinačná úloha nie je eh, dotovaná finančnými prostriedkami, Takže máme konkrétne projekty, ktoré majú prostriedky, ale keď ide o politickú koordináciu, tak sa ľahš, eh, pardon, ťažšie uvoľňujú finančné prostriedky. A ako to tu už odznelo, možno technický rozpočet, technická podpora eh, by bola potrebná. Potom sa k tomu pripojili aj ďalší, ale musí v tom byť jasno. A e, potom sa pýtam, či treba vyčleniť e, prostriedky v európskom rozpočte. Či by to malo byť precedensom pre stratégiu pre Čierne more a pre Dunaj. Neviem, či e, to bude ako si judikatúrou. Ja dúfam, že budeme mať odpoveď do konca dňa. Ďakujem pekne. Veľmi zaujímavé otázky tu odzneli. Máme veľmi málo času, pretože o chvíľu dám slovo druhému panelu a potom účastníci musia aj doskoro odísť na letisko. Takže ja dám priestor ešte rečníkom z prvého panelu, aby odpovedali stručne a presne, aby to možno, že potom ešte doplnili písomne. Pán Lindholm sa hlási s odpovedou, nech sa páči. Ja, det enkla svaret på, frågan Nuž, myslím si, že som jeden z tých, ktorí by mohli odpovedať na otázky namierené na mňa, čo sa týka podporných štruktúr, ktoré sa žiadajú, nie sú k dispozícii žiadne finančné prostriedky, pretože som hovoril o tých prostriedkoch z parlamentu, ktoré sa vynaložili na posilnenie koordinačnej funkcie. A takáto politická úloha tu je treba splniť, ale na to treba hlbšie diskusie a urobiť prvé kroky vo forme projektov. Nehovorím o finančných projektoch, hovorím o komplexnejších projektoch, hovorím o odbornej podpore, o erudovaných odborníkov, o podpore z iných zdrojov. Hovorili sme tu o tom, že sa pokúšame napredovať s našou prácou a budeme to chcieť do budúcnosti v takom rozsahu, akom to bolo doteraz. To by bolo vítané, keby sa to tak dialo do budúcnosti. Vystúpenie bez mikrofónu. Žiaľ, nemá zapnutý mikrofon rečník. Ešte raz to zopakujem. Budem hovoriť po švedsky. Keď som hovoril o vlastných zdrojoch, ako všeobecné pravidlo treba mať nástroje, aby tieto zdroje boli k dispozícii, aby ste mohli nasmerovať stratégie na isté ciele, na ktoré ich potrebujete. Tieto zdroje, ktoré potrebujete na rozbehnutie projektov, treba niekam nasmerovať. Stačia aj skromné zdroje. A teraz budem hovoriť po anglicky. Diepisci, ktorí píšu históriu, ju len píšu, ale politici ju tvoria. Tvoria ju do budúcnosti. Ja ako politik som bol súčasťou histórie, o ktorej potom písali historici, ja to rozumiem. Chápem, že to nemusí byť produktívne v politickej debate o budúcnosti takýto historický rozmer sa vnášať, ale nepovedal som, že vlády by sa nezapájali do projektov. To som nepovedal. To, čo by som chcel počiarknúť, je, že sú veľké rozdiely medzi e, mierou zapojenia sa krajín, ale niektoré krajiny sa vôbec nechcú zapájať do niektorých projektov a niektoré sa chcú. Takže tieto nerovnováhy medzi jednotlivými činnosťami sú prekážkou pri realizácii projektov. A je tu európska stratégia, ktorá by mala byť zrealizovaná intenzívnejším spôsobom než jednotlivé národné stratégie. Podľa mňa tu by Parlament mal vyslať jasný signál komisii aj členským štátom EÚ, ktoré sú zapojené do procesu. To by bolo žiadúce. A potom... Ale myslím, že som vlastne už odpovedal na všetky tri otázky. Pán Nilsson. Eh, eh, Ďakujeme. Čo sa týka rozpočtových záležitostí, súhlasím s komisiou, že to, čo potrebujeme, je silný technický, respektíve odborný rozpočet, ktorý umožňuje, umožní komisii zdieľať svoje koordinačné právomoci a eh, svoje, hostiť sa svojich koordinačných zodpovedností. Keď hovoríme o projektoch, členské štáty musia do nich investovať viac a musia to urobiť spolu s úrovňou regionov. Tak zapojíme regióny, tak zaangažujeme regióny. V oblasti politiky súdržnosti sme mali v tomto už nejaké skúsenosti. Všetky krajiny sa pýtajú, ako sa bude implementovať politika Európskej únie do roku 2020, aká bude ich úloha v nej. Podobne by sme mali pristupovať e, k stratégii pre pobaltský e, región na regionálnej úrovni. Povedať im ako. Ďakujeme vám. Stručne taká osobná e, pripomienka. Bol to veľmi zaujímavý panel, hlavne pokiaľ ide o otázku e, vlastníka. My si uvedomujeme, že na spustenie nových politických iniciatív parlament a komisia môžu, tak povediať, zapaliť oheň. Pred chvíľou kolega Tarant povedal, že dve osobnosti, Fínska a Estonska, hrali dôležitú úlohu v začiatkoch. Samozprávy aj regióny môžu taktiež zapaliť oheň, ale to nestačí na udržanie tohto ohňa. A keď už oheň horí, tak ja mám pocit, že treba zároveň vodcu vlastník, to možno nie je ten správny výraz, líder, niekto, kto sa bude cítiť zodpovedný. E, to je tá otázka, ktorú si oprávnene kladú Američania. Kto je zodpovedný za stratégiu pre Balské more? Odpovedie nikto. Takže treba vodcu a treba, aby rozhodnutia z európskej úrovne boli prebrané, doplnené a živené členskými krajinami, samozrejme aj regiónmi a tými, ktorí ten oheň zapálili pôvodne. To je jedna ťažkosť, ktorou sa stretávame pri fungovaní európskej politiky, a to vo všetkých oblastiach. No a v prípade Baltského mora, tí, ktorí ako ja nemajú to šťastie žiť eh, na brehu Baltského mora, teda nemajú osobnú skúsenosť s touto oblasťou, majú teda veľký záujem a sú e, zapálení pre túto otázku a zaujímajú ich už, e, zaujímajú ich, zaujíma ich už to vyvinuté úsilie, pretože to, čo sa deje tam, ak to úspeje, tak sa to bude môcť použiť inde v Európe, buď na iných európskych hraniciach, aj e, v spolupráci s nečlenskými susednými krajinami, alebo sa to bude dať použiť v rámci EÚ. Dobre, ale týmto sa. Ešte ste chceli niečo doplniť? Pane, áno, nech sa páči. Iba veľmi krátka poznámka. Neviem vám povedať, ako to treba zorganizovať. Ten, čo si vezme veci za vlastné, alebo ten líder, to je jedno, aké slovo použijeme, ten, čo to má na starosti ten by tam mal byť, ale ako to EÚ zorganizuje, to neviem, ale EÚ by to mala zorganizovať. Tá je líderkou. Nikto iný nemá dosť kapacít, dosť síl, dosť politickej vôle. EÚ je jediná organizácia, ktorá je dostatočne silná, aby prevzala líderstvo, vodcovstvo tohto procesu. Ďakujem pekne, takže teraz prejdeme na druhý diskusný panel. Ide o E, špecifický príspevok niektorých odvetví k tejto spoločnej stratégii. V prvom rade dostane slovo pani Monika Stankievič. Pôjde o e, životné prostredie a ochranu morského prostredia. Ďakujem. Ďakujem, že som dostala príležitosť sa vám dnes prihovoriť. Európska stratégia pre Pobaltie je a jej environmentálny pilier bola vytvorená preto, aby sa dalo čeliť problémom so životným prostredím a aby sa využili všetky aktíva tak, aby prosperoval z toho morský ekosystém. Zdravie morského ekosystému Baltského mora je ohrozený. Eutrofikácia je jeden z hlavných problémov, pretože dusík a fosfor z poľnohospodárstva sú vyplavované do mora, takisto odpadové vody eh, z miest a z lodí toxické a hazard, nebezpečné látky sa takisto vyplavujú do Baltského mora. Mohol, mohla by rečnička použiť iný mikrofón, prerušuje rečník, pretože tento mikrofón vytvára interferenciu. V poriadku, odpoveda rečnička. High tech. Yes, thank you. To je tá ťažká technológia dneška. Takže neviem, kde mám začať. Zopakuje rečnička. Zasumarizujem, čo som povedala predtým. Hovorila som o e, zdraví ekosystému, ktorý je ohrozený. Hlavné problémy sú eutrofikácia, toxické látky, e, znižovanie sa biodiverzity a negatívny dopad námornej prepravy. Toto zhoršené e, zdravie je v priamom dôsledku zvyšujúcej sa ľudskej aktivity, ktoré vytvára tlak na všetky námorné aspekty, morské aspekty e, života a vďaka opatreniam, ktoré spoločne podnikajú pobrežné krajiny, e, toto všetko ešte však nestačí a treba sústredené úsilie. Niekoľko desaťročí existuje komisia, je to organizácia, ktorú zastupujem a ktorá slúži ako fórum pre 9 pobrežných krajín, z ktorých je, e, sú všetky členmi EÚ okrem Ruska. Tieto sa dohodli, že zorganizujú také opatrenia, ktoré by ozdravili Balské more. Tieto opatrenia sú zosumarizované v akčnom pláne Balského mora z roku 2007. Je to ministerský plán ministerstva životného prostredia a prvý pokus o ekologický prístup k ľudským aktivitám v Balskom mori. To znamená, že treba vypočítať, koľko znečistenia dokáže Balské more zniesť, aby bolo funkčné. Treba znížiť znečistenie, aby do roku 2020 bolo čistejšie a zdravšie. A stratégia EÚ do roku 2000 môže tiež vstúpiť na scénu, pretože je, jej environmentálny pilier môže do seba zabudovať e, naše zistenia a môže dodať istú politickú razanciu našim úsiliam. Všetci aktéry sa snažia o zvýšenú spoluprácu a koordináciu aj medzi regionálnymi organizáciami, aj medzi štátnou správou, aby sme zaintegrovali rozličné politiky, ktoré sa týkajú námorného morského prostredia, aby po Baltie bolo environmentálne trvalo udržateľné do budúcnosti. Čo sa týka Baltského akčného plánu, e, vychádza z legislatívnej platformy, a e, na regionálnej úrovni sa smernica, environmentálna smernica Európskej únie bude uplatňovať špecifickým spôsobom. Tento kruh sa ďalej uzatvára ďalším zastrešujúcim nástrojom EÚ do roku 2020. Tým vzniká synergia, môžu sa kombinovať rôzne nástroje a všetky krajiny, ktoré ich odsúhlasili, sa môžu, môžu ťahať za jeden povraz. Čo sa týka akčného plánu a environmentálneho pilieru spomínanej stratégie, z toho vznikli národné implementačné programy. Všetkých 9 pobaltských krajín už tieto národné programy e, vyvinuli a teraz ich realizujú. Možno bude prískoro ešte sa snažiť o hodnotenie akčných plánov a celej stratégie, ale na Napriek tomu by som chcela poukázať na niektoré aktivity v rámci tejto platformy. Jeden z veľkých projektov je projekt Baltazar. Jeho cieľom je podporovať ochranu Baltského mora pred toxickým a nebezpečným odpadom z poľnohospodárstva v oblasti St. Petersburgu, Leningradu a Kaliningradu. To sú oblasti z Ruskej federácie. Baltazar je financovaný grantom z Európskeho parlamentu 3,5 milióna euro bolo zabezpečené na dve fázy projektu v roku 2009 a 2012. Máme tu agentúru v mene Európskej únie a jej delegácie v Rusku, ktorá zodpoveda za implementáciu tohto programu. E, táto organizácia, ktorej pracujem, sa nazýva HELCOM a máme úzke prepojenia s ďalšími aktérmi pretože nie len stratégia EÚ do roku 2000, ale ďalšie programy a aktivity, za ktoré sú zodpovedné regionálne a štátne organizácie, sú zapojené do cerkového rámca a snažíme sa, aby sa dosiahol konkrétny výsledok. Ďalšia platforma je Severská dimenzia a plán NEFCO. Nový projekt spoločnej spolupráce na ktorý bol vyčlenený grant 2,5 milióna, bude doplňať projekt Baltazar a zahrnie nové oblasti biodiverzitu, biomonitorovanie a bude pomáhať eh, ruskej strane splniť svoje záväzky v organizácii HELCOM a nastoliť novú stratégiu priority v rámci regionálnych programov Pobaltia a v rámci akčného plánu pre Pobaltie a ďalších programov EU stratégie sú ďalšími pozitívnymi príkladmi využitia finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky naozaj urgentne potrebujeme, pretože prispejú e, k ozdraveniu Baltského mora. Už boli aktivované niektoré konkrétne programy na podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva, čistenie odpadových mestských vôd, zabranenie haváriam, z, ktorého, z ktorých by mohli vzniknúť toxické nebezpečné odpady a takisto ekologická námorná preprava sa podporuje. Medzinárodná námorná organizácia takisto označila Balské more za špeciálnu oblasť, kde je zakázané vypúšťať odpadové vody z osobných lodí priamo do mora. Záchrana Balského mora je dlhodobý plán, vyžaduje, aby sa dobre skombinovali ľudské a finančné zdroje, a aby sa zintenzívnila spolupráca na medzinárodnej aj štátnej úrovni a aby sa do budúcnosti spojili všetky ciele s hospodárskymi, sociálnymi a ekologickými metami. Organizácia Helcom sa stále snaží integrovať, pracovať v súčinnosti na, etablovala ďalšie fóra, fóra pre rybné hospodárstvo, Minulý rok to bolo ďalšie fórum pre životné prostredie. PASAP je ďalšia iniciatíva ministrov z Pobaltia, ktorí sú zodpovední za teritoriálne plánovanie a špeciálne za pobrežné a námorné plánovanie, ktoré sa týka horizontálnej osy v stratégie do roku 2020. Spomínaný pobalský akčný plán sa pravidelne vyhodnocuje balskými, pobalskými krajinami. Prvý raz v marci tohto roka sa toho ujala organizácia HELCOM. Tento, táto organizačná jednotka v rámci HELCOM sa zaoberala eutrofikáciou a ďalšími iniciatívami v rámci národných implementačných programov, ktoré majú znížiť znečistenie z rozličných zdrojov a dostať pod kontrolu nebezpečné látky, ako i znížiť nežiaduce dopady z rybného hospodárstva. Identifikovali sme ďalšie oblasti, ktoré vyžadujú ďalšiu prácu a zvýšenú politickú súčinnosť. Čaká nás veľa práce, aby sme dokázali na dobrú úroveň e, dostať životné prostredie v Palskom mori a to kombináciou završenia doterajších a rozbehnutých programov aj nastavenia novej stratégie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Matias Bergman, ktorý bude hovoriť o príspevku politiky rybolovu. You, Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ďakujem za pozvanie na toto vypočutie, ale budem pokračovať po anglicky. Ja z Berman, pochádzam z Fínska a som generálny e, tajomník súkromnej nadácie, ktorá sa volá Baltská akčná skupina. My predstavujeme tú implementačnú časť všetkého toho, o čom tu hovoríme. A naša stratégia e, je vlastne taká, že sa snažíme angažovať všetkých. Od kráľov až po súkromných občanov. Naozaj. Aby robili všetko, čo je v ich moci e, na to, aby zachránili Baltské more. Pretože cieľom našej nadácie e, je len jedna vec, a síce zachrániť Baltské more. Tým, že to robíme, boli isté um, indikácie, uh, že sme financovali uh, projekty, ale my to nerobíme. My pre, proste len prezentujeme tieto projekty tým, ktorí majú finančné prostriedky na realizáciu týchto projektov. A tieto inštitúcie, respektíve títo aktéry, ktorí sú do tohto zapojení, to e, sú všetky možné organizácie od štátov až po súkromných občanov. I keď samozrejme máme aj niekoľko súkromných e, firiem, ktoré sa do tohto zapojili. Takže naozaj sa snažíme istým spôsobom premostiť štátnu politiku súkromnou iniciatívou. E, a keď viete, že je tam nejaká iniciatíva, nejaký poput, ktorý je podnikateľským, že e, sa to potom obyčajne využíva. Jedný, jedno takéto úsilie to je to, o čom hovoril pán Karl Hagner, pretože oni sa vlastne zaviazali k tomu, že budú veľmi aktívne fungovať e, na záchranu alebo v prospech záchrany Baltského mora. A veľmi dôležité je si uvedomiť, e, že táto e, záležitosť naozaj pokrýva všetky oblasti života. Budem hovoriť o biologickej e, časti takejto práce, pretože je potrebné si uvedomiť, že Baltské more je najväčšou pušnou oblasťou v Európe. Dá sa povedať, že je viac menej mŕtve. Znie to veľmi dramaticky, ale obávam sa, že je to pravdou. A pokiaľ ide o rybolov, mal by som hovoriť o rybolove, e, v tejto púšti ešte žijú nejaké bytosti a týmito bytostiami sú ryby. Stratégia Balckého mora je veľmi silným rámcom na implementáciu týchto rôznych aspektov v nadväznosti na to, že by sme mohli e, z pobaltského regiónu urobiť veľmi prosperujúci a čistý región Tradične to bol veľmi prosperujúci región, jeden z najprosperujúcejších na, tomto planete, na tejto planete, ale teraz v súčasnosti čelíme obrovsky vážnym problémom. Rybolov, respektíve politika rybolovu, to je naozaj veľmi um, problematická záležitosť, všetci to vedia. Ale rybolov samozrejme do tohto vstupuje, je to tam uh, v podstate súčasťou tejto stratégie. Je to v prioritnej oblasti 2 a v prioritnej oblasti 9. Toto sú veci, ktoré sú do toho zapracované, pretože rybolov to je vlastne spôsob života pre tisícky ľudí. Vo Fínsku by som povedal, že je e, týchto osôb 28, to znamená, že to poukazuje na to, že rybolov skutočne vymiera. Ale aby sme nejakým spôsobom e, začali pracovať na takýchto otázkach od e, mŕtvého dna mora až po rodiny, ktoré e, istým spôsobom žili a nevidia, aká bude ich budúcnosť Jednou e, z vecí je implementácia námorných e, chránených oblastí od povrchu až po samé dno. Dá sa to samozrejme spraviť rôznym spôsobom. Takýchto e, oblastí chránených máme niekoľko v Baltskom mori, ale zatiaľ to nie je dostatočným počtom, pretože potrebujeme mať v podstate také oblasti, do ktorých by prichádzali ryby sa trieť, to znamená v podstate um, oplodňovať vajíčka a e, my sa pýtame sami seba, kde sú ryby. Toto je veľmi dôležité. A naozaj e, je potrebné robiť e, naozaj veľmi odborné vedecké štúdie, a táto oblasť, ja by som povedal, že si vyžaduje e, isté nové veľmi e, významné projekty, ktoré by boli konkrétne a ktoré by v podstate si vyžadovali financovanie zo strany EÚ. Tak ako Monika Stankievič e, sa o tom už zmienila, tento akčný plán Pobaltia to je niečo, čo zapadá do tejto stratégie veľmi dobre. Tento akčný plán vlastne poskytuje istý obsah tejto stratégie. A ja by som súhlasil so všetkými tými ostatnými rečníkmi, že využitie tejto stratégie by tieto akcie, akčné kroky a, a plány vlastne posunulo bližšie k občanom a to je veľmi dôležité je niekoľko rôznych opatrení, konkrétnych opatrení, ktoré by sme mohli spraviť na to, aby sme naozaj zachránili rybolov. Tým myslíme vlastne ryby a tie hejná ryb a tých, ktorí žijú z rybolovu. Ja by som samozrejme poved- spomenul len niekoľko takýchto vecí. V tomto regióne a v tejto stratégii maximálne a úlovky by mali byť definované vlastne zbavovanie sa, respektíve od mm, takéto odpad rýb, to by malo byť v podstate e, zakázané, pretože e, akýkoľvek úlovok ste mali, musíte to jednoducho porátať a takisto pokiaľ ide o ťažné e, rybné člny, to by sa malo zakázať, pretože ťahanie sieti po dne, to nie je dobrý spôsob práce. A zlepšenie rybárskeho náčinia, to sú veľmi jednoduché opatrenia, ale dá sa to urobiť. Potom e, by mali byť isté priestorové uzávery v niektorých oblastiach. Toto bolo otestované v mnohých oblastiach a zistilo sa, že je to veľmi efektívne. A Teraz hovorím o stratégii EÚ a o politike v rámci e, rybolovu a o ostatných otázkach, ktoré sa s týmto spájajú. To znamená kontrola toho, ako sa títo rybári skutočne správajú na tom mori. A samozrejme, že počujeme častokrát veľmi hrozné e, veci a nechceme tomu celkom veriť, ale pravdepodobne polovička z toho asi bude pravdou. Takže naozaj si myslíme, že v budúcnosti by mala byť tá kontrola veľmi prísna. A do tejto práce by eh, mala byť zapojená Európska eh, vesmírna agentúra ESP, pretože teraz vlastne im ide v podstate o to, aby um, našli isté aplikácie pre takúto um, kozmickú technológiu priamo, na, priamo v teréne. Je veľmi veľa organizácií, veľmi veľa aktérov, ktorí sú ochotní uh, vykonať istú časť z práce ale samozrejme, že potrebujeme týchto ľudí prepojiť spoločným cieľom. A tu ide skôr o psychológiu ako o peniaze, ale obyčajne tieto veci kráčajú ruka v ruke a na to je dobre pamätať. Pokiaľ ide o ryby a rybolov a to, aby rybolov zostal udržateľným, niečo naozaj v tých moriach musí žiť. A boli by sme radi, aby sa dala znovu obnoviť rovnováha v Baltskom mori, pretože pravdou je, že pokiaľ ide o ekologický reťazec a s predátormi a na rôznych úrovniach, s rôznymi druhmi organizmov, ak je toto všetko v rovnováhe, tak v tom prípade to more je zdravé. Záverom by som chcel ešte povedať toľko, že v roku 2010 táto pobaltská akčná skupina v Helsinka zorganizovala akčný summit. Na tomto samite na to, aby eh, vám dovolili, aby ste sa tohto samitu zúčastnili, museli ste eh, urobiť verejné vyhlásenie v nadväznosti na to, že čo chcete spraviť, pokiaľ ide o Baltské more. A všetky všetky hlavy vlád naozaj takéto vyhlásenie urobili. A teraz rok neskôr vlastne kontrolujeme, že čo z toho naozaj bolo zrealizované. A tie výsledky sú veľmi dobré. A pri tejto príležitosti sme dostali od predsedu vlády Vladimíra Putina oznámenie, že takýto ďalší summit bude v Rusku v roku 2012. Samozrejme, že toto je reklama, ale je to niečo, na čo by sme mali myslieť v nadväznosti na to, keď uvažujeme o tom, že čo je vlastne vodcovstvo, pretože vodca nie je niekto, kto vás nutí k tomu, aby ste kráčali nejakým smerom. Možno, že do polovičkou trošku áno, ale dôležité vodcovstvo je nasmerovať niekoho nejakým smerom. To znamená, že obyčajne vedieť, eh, ktorým smerom sa hýbete, že to veľmi pomáha. A práve preto by som v podstate chcel vyzvať Európsku úniu k tomu, aby sa takisto tohto samitu zúčastnila. Ďakujem vám. Ďakujem pekne za toto svedectvo. Opäť veľmi zaujímavé. Teraz dostane slovo pán Radomír Mačák ohľadne špecifického príspevku dopravy a politiky súdržnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa zameriam na opis vzťahu medzi e, stratégiou pre Pobaltie a e, ďalšími dvoma politikami, teda z politiky súdržnosti a dopravy. Aby to ostalo stručné, pripravil som si niekoľko priesvitiek a aby to bolo jednoducho pochopiteľné, e, použijem aj tri výroky amerických prezidentov. Dúfam, že to svojím spôsobom bude fungovať v prvom eh, rade eh, všeobecný pohľad na Pobaltie, pretože je to veľmi špecifická časť Európy. Je to eh, globálny líder v oblasti konkurencie schopnosti a inovácií. To ukazujú ukazovatele. Takže je to jeden z najlepších európskych žiakov, čo sa týka uh, implementácie cieľov EU 2020. Pobaltie naviac je veľmi rozmanité, čo sa týka e, hospodárskych a sociálnych aspektov. Tam e, žijú, tam sú najbohatšie, najchudobnejšie krajiny a regióny Európy a sú priamo e, susedia. Takže je to oblasť s veľmi e, citlivou vonkajšou hranicou a ďalšia priesvitka svedčí o týchto rozdieloch. Najprv rozdiel medzi e, severom a juhom, ak zoberieme HDP na obyvateľa. E, sú tam oblasti nad 125 a pod 50 európskeho priemeru a taktiež rozdiel, pokiaľ ide o mieru zamestnanosti. No a čo sa týka výdavkov HDP, e, tak e, to je dokonca ešte vyššie ako tie dva predchádzajúce ukazovatele, o ktorých som hovoril. Toto všetko by sa dalo pretaviť do veľmi rôzneho štádia e, vývoja, aj čo sa týka novátorského potenciálu a o tom svedčí táto priesvitka. Ešte ďalší dôležitý faktor je dopravná situácia, konkurencia, schopno, konkurencia schopnosť je veľmi poznačená prístupom k dopravnej sieti. Táto oblasť je vzdialená od európskeho e, jadra, to znamená veľký dopyt po dobre fungujúcich dopravných systémoch. Všetky predchádzajúce priesvitky svedčia o tom, že e, tieto rozdiely by mohli byť akousi brzdou pre e, vývoj. Takže politika súdržnosti a dopravy je ešte stále veľmi dôležitá v Pobalti. Teraz k samotnej e, baltskej stratégii. Táto stratégia e, zdá sa sa riadi Eisenhowerovým prístupom, teda zameriava sa na postupy, prevážuje koordinácia, taktiež závisí e, výrazne od líderstva a táto stratégia taktiež výrazne zohľadňuje Lisabonskú zmluvu, to znamená, že e, sa zameriava na e, územnú súdržnosť a na členské krajiny a taktiež je to akási, e, záš- je to akási záštita pre dosiahnutie e, úplnej implementácie jednotného trhu. A potom otázka, čo slúži e, čomu, to je otázka Kennedyho. Názov mojej prezenty, prezentácie svedčí o tom, že tieto dve politiky ovplyvňujú po Balte, ale možno, že by bolo presnejšie povedať, že táto e, balská stratégia by mala vplývať na politiku súdržnosti a dopravy a teda e, e, presadiť svoje potreby a teda podľa toho nastaviť aj využívanie jednotlivých nástrojov. Ja som povedal teda, že ten vplyv by mal byť opačný, ale toto je asi modelové riešenie pre každú makroekonomickú stratégiu a celkovo na úrovni Baltského mora to tak ešte nie je, takže dúfam, že sa to čoskoro stane. E, v súčasnosti vidíme istý pozitívny dopad e, iným smerom. Súhrn jednotlivých pozitívnych dopadov politiky súdržnosti a dopravy. Vidíte to na tejto priesvitke. Ja by som asi rád zdôraznil tri výhody ktoré by mohli e, podnetiť túto stratégiu, napríklad e, strategický prístup, e, čo sa týka verejných in- intervencií, teda rozhodovanie na základe dôkazov, neustála spätná väzba, monitorovanie a hodnotenie a taktiež mať kritický objem pre niektoré špecifické územia a taktiež e, posilniť konkurencieschopnosť zmiernením rozdielov v úrovni e, rozvoja. Toto možno, že čiastočne chýba v tejto stratégii pre Baltské more. Možno, že by bolo súhrnom dobre povedať štyri veci, Politika súdržnosti a dopravy sú kľúčové rozvojové politiky v EÚ a sú veľmi dôležité pre riadnu implementáciu stratégie pre Balské more a po druhé úspech pre túto stratégiu predpokladá koordináciu rôznych európskych politík napríklad v oblasti výskumu, inovácií, konkurencieschopnosti, dopravy, polnospodárstva a námornej politiky. A ďalší dôležitý cieľ stratégie súvisí s úplnou implementáciou jednotného trhu. To by sa dalo e, dosiahnuť e, intenzívnejším používaním nástrojov, e, regulačných nástrojov a ešte stále sa dajú prispôsobiť jednotlivé európske politiky na eh, charakteristiky Pobaltia. Ak by sme túto stratégiu eh, videli ako úmyselné, úmyselnú verejnú intervenciu a nenáhodnú, tak myslím, že by sme mohli eh, dosiahnuť hospodárskú, sociálnu a územnú E, kohéziu a ja myslím, že tieto dve politiky by mohli výrazne napomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, pán Mačák. Teraz dostane slovo pani Mandy Krpelien. Nech sa páči. Ja, Mandy Krpelien, mein Name. Vielen herzlichen Dank für die ein... Ďakujem pekne za pozvanie. Som rada, že tu môžem vystúpiť. Ja mám tu výhodu, že vystupujem ako posledná a e, mnohé z tých bodov, o ktorých som chcela hovoriť, už odzneli. Úprimne povedané, e, ja som e, človek z praxe, takže ja sa pozerám na to, ako môžem prakticky môžem realizovať informácie a musím povedať, že e, mne bolo až nevoľno, keď som e, počula napríklad o európskej dani, pretože potom je to v tlači a ja musím potom vysvetľovať občanom, že to asi nie je úplne tak, ako to je v médiách odzrkadlené. Ja dúfam, že pri tejto téme tak nebude. Takže stratégia pre Bobaltie. Myslím, že e, globálne je to dôležitý nástroj a ja dúfam, že sa to bude tak aj vnímať, že to poslúži ako príklad napríklad pre e, Dunaj alebo nejaké ďalšie oblasti, ktoré si viem predstaviť. A teda, že budú využité skúsenosti e, získané pri tejto stratégii pretože ide o veľkú oblasť a to tu aj odznelo. Je dôležité e, mať spoluprácu jednotlivých krajín. Ja už som povedala, že to najdôležitejšie je, aby občania z Pobaltia boli e, zapojení do implementácie stratégie to tak v súčasnosti nie je. Už to tu dnes odznelo a možno to ešte nie je neskoro určiť také ťažiska, buď hospodárstvo, ekológia, rybolov, vnútorný trh. Ale ja myslím, že teraz je na čase, hlavne vo svetle stratégie pre Dunaj, aby naozaj to obyvateľstvo zapojené bolo. Je to možno ťažké mm, šíriť informácie priamo v teréne, e, propagovať túto stratégiu e, v radoch obyvateľov, hovoriť o výhodách pre e, jednotlivca, čo môžu jednotlivci z toho vyťažiť, ale podľa mňa sa to dosť ťažko v súčasnosti dá vôbec sprostredkovať. Ja si myslím, že sociálna oblasť, kultúra, vzdelávanie. Ja myslím, že je jasné, že v týchto oblastiach sa tá stratégia bude dosť ťažko implementovať a hlavne na národnej e, úrovni je to zložité, pretože každý má svoje ťažiska, svoje zabehané e, spôsoby a tá spolupráca s jednotlivými mimovládnymi organizáciami nie až tak funguje. To treba jasne povedať a možno zapojiť e, organizácie priamo v teréne, ktoré sa potom zamerajú buď na kultúru, na sociálnu oblasť, na vzdelávanie, aby e, aj boli posilnené, aby vôbec v prvom rade vedeli o tejto stratégii pre Bolské more, aké e, možnosti ponúka a aby potom aj e, pristúpili k realizácii projektov. Znie to e, pekne, viaceré projekty už boli zahrnuté, ale mnohé ešte ani o tejto stratégii nevedia, aj keď pôsobia e, v tomto regióne. Stály partner a koordinácia. Myslím, že tu je opäť dôležité obrátiť sa na civilné obyvateľstvo, pretože je dobre mať projekty, ale treba vedieť, kde sa o nich dajú získať informácie, musia byť e, zrozumiteľné a podľa mňa tieto informácie musia byť k dispozícii v danom jazyku, aby sa to dalo aj, e, aby sa tomu dalo rozumieť. Ak toto bude fungovať e, v praxi, tak potom práve v sociálnej oblasti sa dá predsa len niečo dosiahnuť, ale doteraz e, to vyzerá skôr blede. Potom angažovanosť, to nemusí vždy prichádzať z politickej oblasti, skôr naopak e, práve e, by to malo prichádzať zo strany civilného občania E, civilných občanov, o to úspešnejšia bude stratégia. Ja myslím, že sa dajú spustiť e, veľmi dobré e, projekty, už niektoré aj existujú a sú aj dobré skúsenosti, teda ak sa zapojí aj občianská spoločnosť. Takže toľko stručne z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže sme si vypočuli rečníkov druhého panela. Reimer Böge má otázku. Ďakujem pekne, stručne. Možno, že nadviažem na to, čo povedala predrečníčka a aj pán e, Šimik. Pán Šimik, vy ste hovorili o tom, že je príliš málo súkromných aktérov Skôr ide o medzištátnu spoluprácu a potom je tu tá otázka, ako e, môžem zapojiť občianskú spoločnosť, e, združenia mladých. A toto je e, možno iba z dlhodobého hľadiska a možno, že ešte dva, tri komentáre Najskôr k tomu, čo tu odznelo k politike rybolovu. Ja si pamätám na mnohé diskusie, ktoré som vedol s mm, dávnym e, kolegom. A to, čo ste vy tu odprezentovali, možno, že sa kryje s tými e, našimi diskusiami. Hovorili sme nielen o Pobalti, ale aj o e, všeobecne európskej politike rybolovu. Členské krajiny nechcú e, realizovať e, presne tie e, opatrenia, ktoré boli prijaté. Rada nechcela prebrať kontrolu za túto spoločnú politiku rybolovu. Takže nemať každých 6 mesiacov nové rozhodnutia, ale skutočne hovoriť o ochrane napríklad morského dna, ja myslím, že potom sa dajú e, privolať e, experti, aj keď aj medzi nimi vedia byť konflikty, konflikty ale nie neustále meniť technické opatrenia, ktoré tak či tak v konečnom dôsledku nie sú kontrolované. Takže to je asi e, veľký deficit v európskych politikách Takže žiadna riadna e, kontrola realizácie tých pri, e, prijatých opatrení. A ešte jedna vec, o ktorej sa e, viacerí v posledných mesiacoch hovorila aj v mojom volebnom okrsku. Pani Stankievič správne hovorila o dramatickej environmentálnej situácii v Balskom mori, ale E, je tu dohoda nielen na úrovni EÚ e a Pobaltia, ale aj Medzinárodnej námornej organizácie. Ale potom prídu zástupcovia e, morného, lodného priemyslu a hovoria, že to nie je z technického hľadiska možné. Uvedú príklady a teda hovoria, že to e, zvýši náklady a e, potom e, bude presun z lodnej dopravy na iné spôsoby dopravy. Neviem, či tento príklad je správny. Možno, že je tam kus pravdy. Ale spoločný postup, spoločná stratégia, ja myslím, že to nie je až tak správne, pretože e, zo Švedska a Fínska sa teraz e, ozývajú hlasy, že možno to je energetické, ale nie až tak primerané a teda prináša to so sebou aj nežiadúce dopady A potom sú tu konkrétne e, projekty, vďaka ktorým sa dajú možno e, zapojiť jednotliví aktéry, aj keď e, to na začiatku je kontroverze, kontroverzne. Je tu možno aj jazyková otázka, ak ide o pôsobenie na inom trhu, pretože je tu teraz sloboda obchodovania Takže možno, že viac zapojiť hospodárskych a ďalších aktérov, to v súčasnosti chýba a bolo by to dôležité pre implementáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Reimer. Pán Haglund. Thank you, Alan. Ďakujem, Alan. Chcem sa spýtať pána Parimena na niečo, čo povedal. Viedro sa, že ich hlavnou úlohou, jednou z hlavných úloh je zoskupiť projekty a týmto spôsobom uľahčiť pozitívne aktivity, ktoré slúžia Baltskému moru. Aké máte skúsenosti s iniciovaním takýchto projektov? Koľko európskeho financovania vplynulo do týchto projektov? A v súvislosti s tým, čo povedal pán Nielsen, či by mala byť e, stratégia pre pobaltie financovaná alebo nie. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Nilsson predtým, ale tak či tak sa pýtam, pretože som mal to potešenie byť aj spolupredsedajúcim skupiny pre Baltské more v tomto parlamente a niekoľko ľudí sa pýtali na to, že je nešťastné, že nemajú prístup k európskym peniazom na tieto ciele. Takže ja by som sa spýtal na európske financovanie na environmentálne projekty v Pobalti. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa už nikto nehlásil o slovo, takže pán Bergman. Um... To je naozaj dobrá otázka. Podľa mňa hlavná časť z toho uh, vo výške 176 máme záväzky na projekty, pridelené rozpočtové prostriedky na projekty a e, mnohé tieto projekty nevyužívajú priamo európske peniaze, ale akčná skupina pre Pobaltie bola zapojená do toho, aby európske finančné prostriedky plynuli aspoň do projektu Baltazar. Projekt Baltazar rieši nebezpečné látky v Rusku a potom takisto e, poľnohospodársky program, ktorý sa nazýva Pobaltský kompas. To je plne európsky program. A potom ešte máme niekoľko projektov, ktoré sú tu a majú európske peniaze k dispozícii, ale my ešte a vo všeobecnosti sme pre nás nepožiadali o peniaze z európskych finančných prostriedkov, ale my sme facilitátori, my sa pokúšame skôr umožniť financovanie iným. Je to odpoveď na vašu otázku? Rečník sa pýta ďalej, ale nepoužíva mikrofón. Odpoveď nie. Niektorí áno, väčšina. Nie. Väčšina ochotných organizácií, ktoré sú pripravené urobiť dobré veci, ne, nemienia požiadať o európske financovanie, pretože je to príliš byrokratické a nepriechodné. Je mi ľúto, ale takto to vidia. Peniaze sú fajn, ale ako sa k ním dostať? Áno, nepočujeme to prvýkrát. Predseda to opakuje po anglicky. To rád počujem, hovorí rečník. E, predseda Ann sa hlási o slovo. Možno, že by si mohla aj vyvodiť závery po tomto panele. Ja som tiež chcela položiť otázku. Pánu Bermanovi, pretože spomenul potrebu štúdií o námorných alebo morských o chránených oblastiach. To je jednoduché dať si urobiť štúdie v tejto veci. Ale ak potrebujete viac grantov, viac finančných prostriedkov na niečo viac ako len štúdie na niečo, čo treba iniciovať? Neviem. A druhá otázka je e, riadenie rybolovných hospodárstiev. Jednotlivé agentúry pre rybolov by tu nemohli hrať istú úlohu, nemohli by sme vytvoriť nejaký program, ktorí by mohli vykonávať. Urobme niečo v tejto veci. A posledná vec, mám otázku pre pani Kuevlien, ktorá sa týka zaangažovania občianskej spoločnosti. Mnohé organizácie sa na mňa obracajú a hovoria mi, nechceme peniaze, chceme len fórum, na ktorom by sme sa mohli stretávať, platformu, kam sa obrátiť, keď človek potrebuje sesterské organizácie v iných krajinách, platformu, na ktorej jeden druhého nájdeme. Čo potrebujete? Je to v súvislosti s peniazmi, alebo stačí internetová stránka, alebo ako by sme to pán Bergman, potom pani Karpren. Čo sa týka tých eh, morských eh, chránených oblastí, áno, to by sme mohli na to nasmerovať financie. Povedal by som však, že je to cieľ, ktorý stojí za to odfinancovať. Už teraz máme mnohé údaje a organizácie odborníkov, ktoré sa zaoberajú po Baltín, ich zhromaždili aj celkovo. Takže už máme odborníkov, len ich treba osloviť, tých správnych a potom začať realizovať e, prácu v tých najzraniteľnejších oblastiach. To by naozaj urobilo skok k lepšiemu. A Helcom je jedna z najlepších organizácií, ktorá e, zoskupuje odborníkov. A bohužiaľ musím bežať na letisko. Nestihol som si poznamenať vašu ďalšiu otázku. Rečnička pred rečničkej opakuje, ale bez mikrofónu. Odpoveď nie. Rybné hospodárstvo v EU to je dlhý príbeh. Súhlasím e, s vami, že zatiaľ to veľký úspech nie je. A tisícky rokov tradície sa nedajú len tak vybudovať. Súvisia s tým aj ďalšie okolnosti. Myslím si, že sa blížime úplnému kolapsu zásob rýb v Baltskom mori a ja by som volal po skutočne razantných opatreniach organizácie, ktoré majú e, ako svoju hlavnú náplň rybolov by mali prevziať svoj diel zodpovednosti, lebo sa im môže stať, že už nebudú mať čo loviť. Nejaké moratórium na 5 rokov napríklad a potom sa ryby zotavia a potom budú môcť znova začať loviť. Znie to jednoducho, ale treba to zoštalizovať diplomatickejšie, samozrejme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Kaplen. Kaprie. Otázky, ktoré boli adresované na nás, ako by sme mohli v podstate koncepcie vybudovať v nadväznosti na rôzne um, subjekty, či sú to sociálne zariadenia alebo mládežnícke organizácie a tak ďalej. Máme to šťastie, že môžeme v podstate uh, sa o mnohé veci opierať, pretože sme zastúpení v rôznych sieťach a sme presvedčení, že internetová platforma a potom ďalšia platforma a tak ďalej, mladí ľudia veľmi e, veľa sa spoliehajú na Facebook a Twitter a tak ďalej, ale ja si myslím, že pokiaľ ide o takýto veľký región, hádam, v podstate tá platforma by bola nejakým dobrým základom, eh, na ktorom by sme mohli začať budovať Čiže musí to byť celkom jasne v podstate regulované, že všetky informácie, e, ktoré sa tam objavia, budú aj v jednotlivých miestnych jazykoch. To znamená, že nemôžeme v podstate očakávať, že by nejaké sociálne organizácie začali robiť nejaké preklady, pretože to je iluzórne. Takýmto spôsobom to jednoducho nebude fungovať. A samozrejme, že z mojej strany toto môžem len podporiť, pretože ja veľmi dobre viem, že e, tieto sociálne záležitosti sú veľmi e, dôležité a e, táto politika týkajúca sa námorných záležitostí, rybolovu, morských oblastí a tak ďalej a celá táto stratégia, to je veľmi dôležité. A veľmi je dôležité zabezpečiť aj to, aby táto sociálna oblasť nejakým spôsobom nebola obchádzaná. Ale samozrejme, že e, to musia byť spolahlivé informácie aj informácie týkajúce sa Balckého mora. Pokiaľ to nebudú spolahlivé informácie, tak to celé jednoducho fungovať nebude. Myslím, že som týmto zodpovedala vašu otázku. Je to tak? Ďakujem pekne. Anna, chcete ešte niečo po? tomto diskusnom kole. Myslím, že to boli veľmi dobré prezentácie. A veľmi ťažké je to uzavrieť jednoduchým spôsobom. Naozaj si myslím, že každá z týchto prezentácií nám poskytla istý vhľad, isté porozumenie, pokiaľ ide o potrebu, a to stálo v popredí, vlastníctva, respektíve e, vodcovstva v tejto oblasti a niektoré z tých vecí, ktoré sa tu spomínali, respektíve otázky, ktoré sa spomínali, to sú veci, ktoré by sme e, mohli potom nejakým spôsobom odzrkadliť vo finančných výhľadoch a keď budeme rozhodovať o týchto programoch, pretože je jasné, že členské štáty, keď budú vypracovávať svoje národné programy, budú musieť zohľadňovať aj stratégiu Baltského mora. Ale v krátkodobom horizonte stojí pred nami otázka nejakého financovania, skôr technickej podpory a o tomto musíme uvažovať. A už sme v podstate zabezpečili rozpočtovú e, linku a musíme skutočne e, si uvedomiť, že takéto financovanie je nutné a že musíme vynaložiť veľmi silné úsilie na to, aby sme toto všetko koordinovali. Teraz máme, a máme to samozrejme aj v pilotnom projekte, zameranom na Baltské more a máme to samozrejme aj v rozpočtovej linke, pokiaľ ide o externú časť, ktorá sa spomínala ako veľmi dôležitá. A myslím si, že to, čo tu dnes odznelo, to skutočne je protiklade s tým, čo bolo povedané na začiatku, že nebude v podstate potrebné nejaké financovanie okrem toho, čo sa v súčasnosti financuje ako program. Je to dosť obmedzené množstvo finančných prostriedkov, ale je to naozaj suma, ktorá je potrebná, nevyhnutná. Ja si naozaj myslím, že sa môžeme z tohoto aj poučiť, pokiaľ ide o ostatné makroregióny. A predpokladám, že keď tento pilotný projekt e, ukon, sa ukončí, že by sme mali mať výsledky v priebehu budúceho roka a že by sme potom mali začať s nejakými kontinuálnymi programami, ktoré by tam e, boli a slúžili by týmto makroregiónom a že skutočne je potrebné v podstate takéto koordinačné úsilie vynaložiť, presne tak, ako sme to videli pri pilotnom programe. Budeme musieť v tomto pokračovať a budeme e, musieť nájsť nejaký základ na všetku túto prácu. Ja si naozaj myslím, že toto je dôležitý výsledok. A takisto samozrejme e, boli ďalšie otázky, ktoré sú inšpirujúcimi. Chcela by som sa poďakovať rečníkom. A naozaj si myslím, že ste veľmi stručným spôsobom nás upozornili na to, čo sú skutočne tie veci, ktoré budeme musieť potom robiť. A naozaj si myslím, eh, že máme patričné kontakty na vás, to znamená, že sa budeme môcť na vás obrátiť s patričnými otázkami, keď na to príde čas. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým rečníkom. Bola to veľmi bohatá diskusia. Eh, náš eh, výbor nie je asi e, prvorady, je to hlavne e, regionálny výbor, ale aj takto sledujeme zblízka. Ja by som povedal, že pre občanov, ktorí nežijú e, v tejto časti Európy, je ten problém taký trochu vzdialený v Balti, ale máme niekoľko najväčších politických úspechov európskych politických dejín. Švédsko sa považuje za naj úžasnejšiu krajinu, pokiaľ ide o politické a sociálne výdobytky. Francúzske strany, či už naľavo alebo napravo, snívajú o takých sociálnych hospodárskych e, úspechoch. Aj Dánsko sa uvádza ako príklad, e, hlavne v oblasti vzdelávania opäť vo Francúzsku. Potom Fínsko, kolega Haglund tu už síce nie je, ale ja som sa zúčastnil na e, prístupových rokovaniach Švedska a Fínska k EÚ a v tom roku HDP e, kleslo o 12% za jeden rok, pretože po páde SSR bolo treba úplne na novo e, vymyslieť hospodárstvo a Noky sa podarilo e, nakopnúť lesnícke hospodárstvo a Estónsko má veľmi mladú vládu v priemere 25-30 rokov a napriek tomu je to vynimočná krajina. Takže toto sú krajiny, ktorým sa naozaj vynimočne darí a sú tu silné e, historické väzby, je tu napríklad tá Severská rada, to je veľmi originálna myšlienka. A napriek tomu ale sa ťažko uh, vytvára skutočná regionálna stratégia. Treba ešte dodať, že mm, je tu ešte aj Nemecko, potom spolkové krajiny a významné nemecké uh, osobnosti a taktiež Rusko, to je najväčší sused EÚ, bol to najväčší nepriateľ dlhé roky a chceme aby to bol teraz e, prioritný partner, ale videli sme aj dnes, že to so sebou prináša mnohé ťažkosti. Je to hlavne kvôli rôznemu náhľadu ruskej strany. Takže je to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože za normálnych okolností ak je možná regionálna spolupráca niekde v Európe, ak má byť možná, tak by to práve malo byť v oblasti Balckého mora. Takže my sa budeme tomu naozaj e, venovať s veľkým záujmom. A ešte, ak dovolíte, jedna poznámka nakoniec. Dvaja, traja o tom hovorili, o tom nebezpečenstve. Treba sa e, vyhnúť tomu, aby sa zopakovalo to, čo sa udialo v začiatkoch programov Interreg. Ja som to zažil ako zvolený zástupca e, pohraničnej oblasti medzi Francúzskom a Španielskom. Vďaka takýmto projektom je možné získať e, európske prostriedky pre takéto e, cezhraničné oblasti môžu sa o tie prostriedky uchádzať obidve krajiny. No a v pre prvú generáciu e, sa e, vytvárali akési falošné spoločné e, projekty. Išlo o susedné regióny alebo mesta blízkosti hranice. Každá strana mala program iba pre seba a bola dohoda s obcov z druhej strany hranice, aby dala svoj podpis a samozrejme to sa opetovalo potom z druhej strany. No a e, takýmto spôsobom tu prúdili eurá a bolo spravené všetko preto, aby tento zdroj nevyschol. A e, finančné prostriedky z rozpočtového riadku, ktorý slúži pre e, stratégiu pre Baltské more, aby sa financovala skutočná spoločná stratégia, aby tu boli aktéria, nejaký vlastník, aby to nebola iba zámienka na e, získanie dodatočných prostriedkov, lebo tie projekty by sa tak či tak vypracovali. Takže ešte raz sa chcem účastníkom poďakovať. Navrhujem, aby sme týmto ukončili dnešné zasadnutie rozpočtového výboru. Zajtra sa opäť zídeme tu o 9. hodine e, e, ráno. Ja teraz e, uvoľním tlmočníkov a o 5 minút pokračujeme s koordinátormi. Takže prosím, vy tu ostanete ešte hodinu. Týmto je zasadnutie ukončené.